Prajem všetkým eh, príjemné dobré ráno. Vážené kolegyne, milí hostia, ak dovolíte, začneme rokovanie eh, výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. A hneď na začiatku by som sa chcela spýtať, či niekto z kolegyň má pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy k predloženému programu. ak to tak nie je tak sa budeme riadiť navrhnutým programom ktorý ste dostali písomne. E, v písomnom materiáli ste dostali aj dve zápisnice z našich predchádzajúcich rokovaní a je to zápisnica z 12. januára a 19. a 20. januára roku 2009. Ak do konca Eh, rokovania do dnešného večera eh, nebudú podané žiadne doplňujúce alebo pozmeňovacie návrhy tak tieto zápisnice budú eh, považované za schválené. Dovolte mi niekoľko informácií po prvých dvoch e, bodoch e, nášho programu budeme mať e, verejné vypočutie, budeme mať hearing o anonymných pôrodoch. Tento náš hearing bude vysielaný v priamom prenose na internetovej stránke parlament, Európskeho parlamentu. Dnes popoludní privítame na rokovaní nášho výboru e, britskú ministerku pre ženy a rovnosť pani Harriet Harman. E, pani ministerka by e, mala prísť medzi nás a mala by nás v krátkosti poinformovať o politike pre ženy a pre rovnosť príležitostí v Britskom kráľovstve. Dnes po obede máme hlasovanie, máme viacero správ Eh, na hlasovanie a preto by som vás chcela požiadať, aby ste si eh, priniesli, eh, priniesli mm, hlasovacie karty. Teraz dostávam správu, že ten priamy prenos z rokovania nášho výboru bude celé dopoludnie. To znamená, že aj teraz už sme vysielaní na stránke Európskeho parlamentu, čiže usmievať sa, usmievať sa stále, pretože neviete, ktorá kamera vás práve sníma. Ehm, e, zajtra e, medzi 11. a 12. je spoločná e, schôdza výboru, právneho výboru a výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s parlamentnou delegáciou pre Afganistan. Témou je ako v Afganistane eh, ste vlastne nastoliť eh, demokratické praktiky, rešpektovanie ľudských práv, rešpektovanie práv žien, eh, základné slobody a rovný prístup k právu. Ja by som vás chcela požiadať, ak to bude niekomu vyhovovať, keby sa mohol zajtra tohoto, tejto spoločnej schôdze zúčastniť dovoľte mi ešte e, e, poďakovať e, všetkým tým ktorí minulý týždeň na pôde na plenárnom zasadnutí hlasovali za správu o nediskriminácii na základe pohlavy a rodovej rovnosti aj keď bola odhlasovaná alternatívna rezolúcia ktorú predložila E, politická skupina zelených napriek tomu veľká časť zo správy ktorá bola prijatá v našom výbore je súčasťou tejto rezolúcie a ja si myslím že pre budúcnosť je to veľmi dobrý e, začiatok aby sme mohli pracovať e, na rovnakom odmeňovaní eh, alebo na, na ocenení práce aj tých, ktorí sa angažujú v medzigeneračnej solidarite. Ešte raz eh, srdečná vďaka. Srdečná vďaka aj všetkým tieňovým spravodajcom sekretariátu, ktorí sa podielali na príprave tejto správy. Eh, prejdeme k štvrtému bodu nášho programu a je to veľmi dôležitá diskusia o o direktíve na tému zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. Na túto tému sme mali alebo na podobnú tému sme mali verejné vypočutie 19. E, januára 2009. E, určite si viacerí spomínate, toto vypočutie bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Medzi tým e, naša spravodajkyňa pani Estrela sa stretla s tieňovými spravodajcami a teraz by sme mali porozprávať už o pracovnom dokumente ktorý pani spravodajkyňa pripravila a dávam slovo e, pani podpredsedníčke estrela ktorá je naša, naša spravodajkyňa a zároveň chcem pogratulovať a poďakovať za všetko čo pre túto správu zatiaľ urobila. ďakujem pekne. Merci. Merci. <coughs> E, ďakujem pekne Rada by som eh, prijala alebo privítala iniciatívu tohto parlamentného výboru, pretože je veľmi eh, pozitívna a veľmi s ňou súhlasím. Myslím, že sme dokonca mohli zájsť oveľa ďalej, predovšetkým pokiaľ ide o podporu aktívneho a vyrovnaného, vyrovnanej harmonizácie súkromného a profesionálneho života E, v súčasnosti sociálni partnery hovoria o zmene smernice a o e, rodičovskej pomoci a dovolenke. Tieto dve smernice si myslím by sme mali e, rozobrať alebo by sa im malo venovať zároveň, aby sme mali koherentný návrh, ktorý pokrie všetky potrebné oblasti ale ešte nemáme oficiálne výsledky týchto konzultácií so sociálnymi partnermi. A preto si myslím, že je dôležité, aby sa rámec aplikácia tejto smernice rozšírili a aby právny kombinovaný základ umožnil aj začlenenie takých ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany materstva, rodičovstva, pokiaľ ide o sociálne e, vlastnosti a hodnoty ako také. Pokiaľ ide o to, čo navrhuje Európska komisia, dáva sa priorita práve tej harmonizácii súkromného a profesionálneho života. Harmon, harmonizácia súkromného a profesionálneho života, tak pre ženy, ako aj pre mužov, to je niečo, čo vzhľadom na súčasnú situáciu začína byť čím ďalej, tým ťažšie. Všetci veľmi dobre vieme, tejto problematike sme sa venovali aj v našom výbore a vieme, aký je aj problém eh, demografickej výzvy Európa eh, čeli tomuto problému nízka miera pôrodnosti, demografické starnutie a z tohto dôvodu by bolo potrebné prijať také opatrenia, ktoré budú čeliť e, týmto tendenciám. E, rada by som tiež dodala, že existuje ešte ďalší dôvod na to, aby sa rámec aplikácie tohto návrhu a tejto smernice rozšíril pretože v našej spoločnosti ešte stále pretrvávajú určité stereotypy. Ženy naďalej e, naďalej sa stále ešte cítia alebo nejakým spôsobom sú videné skôr v tej e, reproduktívnej funkcii, než e, v tej funkcii profesionálnej. Ja si myslím, že ženy by skôr mali mať tú možnosť tej dvojitej perspektívy, nielen ženy matky, ale aj e, ženy odborníčky, ktoré pracujú a s plnými právami, ktoré s tým súvisia. Tak ako to aj figuruje v pracovnom dokumente, e, ktorý máte k dispozícii a ktorý je k dispozícii aj vo všetkých jazykových verziách, ja predložím návrh udelenia individuálneho individuálnej e, rodičovskej dovolenky, ktorá je neprenosná a ktorá bude platená a ktorá by sa mohla udeliť rovnoprávnym spôsobom partnerovi, životnému partnerovi a je dôležité, aby sa tam spomenula aj možnosť adopcie musí byť e, teda obaja partnery musia mať právo na takúto dovolenku. Pokiaľ ide o túto rodičovskú dovolenku, myslím, že by to mali byť minimálne 2 plus 2 týždne a tieto e, tie dva týždne dodatkové by sa aj tak mali 100% zaplatiť. Pokiaľ ide o materskú dovolenku, Európska komisia navrhuje rozšírenie zo 14 na 18 týždňov. A ja by som ale chcela navrhnúť 20 týždňov, keďže konzultačný výbor pre rovnaké príležitosti pre mužova ženy navrhuje dokonca rozšírenie až na 24 týždňov. Tiež navrhujem rodičovskú dovolenku 2 plus 2 týždne, teda 2 povinné a 2 dobrovoľné, teda spolu 4 týždne pre toho, kto by ich samozrejme, samozrejme chcel využiť. A tiež mm, okrem týchto 4 e, týždňov, teda návrhnem tých 20 týždňov materskej dovolenky. Návrh Európskej komisie nenavrhuje žiadne ustanovenia, ktoré sa týkajú obdobia dojčenia, ale keď vychádzame zo skúseností Medzinárodnej zdravotnej organizácie e, vieme veľmi dobre, akú dôležitosť má dojčenie v prvých mesiacoch života dieťaťa a vzhľadom aj na dohovor e, Medzinárodnej organizácie práce. Ja osobne by som rada navrhla, aby bolo vytvorené právo, aby bola možnosť na určité obdobie, eh, počas ktorého eh, počas pracovného dňa by eh, matka mala právo na dve pauzy na dojčenie a rovnako navrhnem, aby počas toho obdobia materskej dovolenky, počas celého obdobia bolo 100% platené, aby to bol teda 100% plat, pretože nemôžeme prijať uh, aby e, ženy boli ekonomicky postihované len preto, že chcú mať deti. Pokiaľ ide o možnosť prepustenia z práce, ja si myslím, že návrh Európskej komisie je veľmi vyrovnaný. Tieto práva by sa mali ale aj rozšíriť na otca, a to počas jeho rodičovskej dovolenky. pokiaľ ide o, o ob, pokiaľ ide o obdobie po materskej dovolenke, kde by e, mala byť žena ešte stále chránená proti tomu, aby bola prepustená. Tam sa v Európskej komisii, v návrhu Európskej komisie navrhuje obdobie 6 mesiacov, mesiacov po materskej dovolenke. A ja si myslím, že aj toto obdobie by sa malo rozšíriť na 12 mesiacov pretože veľmi často pracovnička sa musí adaptovať na novú realitu, na novú pracovnú situáciu a aj na to potrebuje istý čas. A budú samozrejme prípady, v ktorých bude potrebné mať určitú, um, určité obdobie vzdelávanie, nejakú rekvalifikáciu a podobne. A pokiaľ ide o flexibilitu alebo flexibilný pracovný čas, aj tu si myslím, že práva, tak ako sa navrhujú pre ženu, mali by sa aplikovať aj pre mužov. Potom, čo využijú oni to právo na rodičovskú dovolenku. Pretože v súčasnosti je to viacej žien ako mužov, ktoré využívajú túto flexibilitu, flexibilný pracovný čas a to vytvára tiež určitú nerovnováhu. A má to negatívne dopady pre ženu. napríklad hospodárskeho charakteru, finančného charakteru v niektorých členských štátoch. Pokiaľ ide o zdravie a sociálne zabezpečenie, tiež navrhnem rozšírenie tohto rámca aplikácie. Uh-huh. Návrh Európskej komisie uvažuje o tom, aby došlo k nejakému vyhodnoteniu rizík po tom, čo tehotná žena informovala svojho zamestnávateľa o tom, že teda o svojom stave, ale vieme, že existujú faktory, ktoré môžu vyvolať rôzne deformácie a postihnutia, chromozomické deformácie zárodku. A to e, dokonca e, za situácie tak pre mužov ako pre ženy ešte predtým, než dojde k oplodneniu. A preto je dôležité podporovať taký preventívny prístup, aby sa zabezpečila aj dostatočné, zabezpečilo dostatočné vyhodnotenie eventuálnych rizik na pracovisku, tak pre ženy, ako aj pre mužov v plodnom veku. Napríklad e, eventuálny kontakt s istými chemickými alebo toxickými prípravkami alebo látkami, ktoré môžu byť e, nebezpečné pre zdravie muža alebo ženy, pokiaľ ide o ich reprodukciu. Na záver, myslím, že by sme mali využiť túto príležitosť a smernicu z roku 92. treba povedať, že už je trošku zastarala, ak ju porovnáme napríklad so súčasnými potrebami spoločnosti a rodičov. Preto musíme využiť túto príležitosť, aby sme rozšírili rámec aplikácie a zaviedli už možnosť rodičovskej dovolenky, ktorá už existuje vo viacerých členských štátoch a e, ktorá je, je trochu iná. Má, na jednej strane máme také dva typy e, rodičovskej dovolenky. Sú to dva rôzne koncepty a nesmieme ich miešať. A nesmieme zabúdať aj na to, čo navrhla Európska komisia, s čím prišiel náš parlamentný výbor, vždy keď sme k tejto téme hovorili, teda upozorniť na dôležitosť harmonizácie súkromného a profesionálneho života. Preto je tiež dôležité, aby muži, otcovia sa zúčastňovali od začiatku výchovy detí, nielen preto, že je to ich právo, ale je to aj právo tých detí, aby mali zabezpečenú prítomnosť nielen matky, ale aj otca počas ich detstva a výchovy. Takže ak bereme do úvahy aj blahobyty dieťaťa a práva rodičov na to, aby boli prítomní pri výchove, aby sa aj zúčastňovali výchovy dieťati. Ja si myslím, že to rozšírenie tej materskej dovolenky aj tá rodičovská dovolenka, to je niečo veľmi želateľné a preto žiadam Európsku komisiu a želám, teraz žiadam aj kolegov v tomto parlamentnom výbore, aby podporili túto správu. Ten právny základ toto rozšírenie umožňuje, pretože predchádzajúca smernica spomínala len ochranu zdravia, bezpečnosť pracujúcich, ale začlenenie článku 30 odseku 141 e, zmluvy EÚ, ktorá hovorí o podpore rovnoprávnosti alebo rovnosti práv medzi mužmi, mužmi a ženami. Ja si myslím, že umožňuje podľa môjho názoru a aj podľa názoru právnikov, s ktorými som konzultovala, umožňuje toto rozšírenie. A ja si myslím, že toto rozšírenie je veľmi pozitívne a je veľmi dôležité v súčasnej situácii. O to viac je to dôležité, že napríklad rozšírenie toho obdobia materskej dovolenky E, o ňom sme vždy hovorili, spomínali sme aj o tej zdieľanej zodpovednosti na všetkých úrovniach medzi ženami a mužmi. Ženy aj muži musia zdieľať zodpovednosti tak v súkromnom, ako aj v tom profesionálnom živote a tento náš návrh tým zodpovedá aj cieľom Lisabonskej stratégie a preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme dosiahli toto rozšírenie rámca aplikácie s tým, že sa začlení aj ten návrh na rodičovskú dovolenku, a ktorá by mala byť teda tie 4 týždne a ako som už spomínala 2 plus 2, teda 2 týždne povinné a 2 fakultatívne. Ale musíme dosiahnuť aj určitú zmenu v myslení a skúsenosti hovoria, že krajinách, eh, kde už rodičovská dovolenka existuje, na úvod eh, sa táto dovolenka využívala len veľmi málo, muži ju veľmi nevyužívali, pretože samozrejme všade fungujú určité stereotypy, predsudky, ale postupom času muži sa tiež postupne prispôsobili, adaptovali, nejakým spôsobom odblokovali aj tie predsudky vo svojom vedomí a pristúpili k tomu proaktívnejšie. A využívanie rodičovskej dovolenky sa postupne zvyšuje v tých krajinách, kde už existuje. V dispozícii máte pracovný dokument. Tam sú hlavné línie toho, aký bude môj návrh zmeny návrhu Európskej komisie. Vopred vám ďakujem za všetky pripomienky a poznámky na vylepšenie tohto textu, aby sme tento dokument, aby sme mohli schváliť dokument, ktorý bude zodpovedať potrebám a požiadavkám žien tak, že bude podporovať zároveň aj rovnosť príležitosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkynia za úvod do tejto našej eh, diskusie. Eh, teraz eh, dávam slovo našim kolegyniam. Ako prvá sa prihlásila pani Petre. Nech sa páči. Madame Petre. Merci, madame la présidente. Je voudrais... Ďakujem, pani predsedkyne. Ja by som rada pogratulovala našej kolegyni za jej správu, ktorá je zároveň, myslím si, vyrovnaná aj odvážna Myslím si, že v tejto situácii, keď diskutujeme o tomto probléme a zároveň hospodárska kríza, ktorá má veľa dopadov na náš život, tak táto správa je pozitívna. Podporujem všetky návrhy, ako napríklad o trvaní. Myslím, že je možné rozšíriť alebo predlžiť materskú dovolenku napríklad v mojej krajine, v Rumunsku, kde máme v súčasnosti veľké problémy, ale rodičovská, teda, pardon, materská dovolenka je dvojročná, takže preto máme tú odvahu navrhnúť predlženie trvania materskej dovolenky, tak ako to navrhla Európska komisia. Podporujem tiež myšlienku že by naša správa v tejto situácii by bol odpoveďou na demografické výzvy, pretože ustanovenia podporujú rovnováhu medzi odborným, profesným a rodinným životom a tiež súhlasím s tým, že myšlienka, implikácie oboch rodičov do výchovy dieťaťa v prvých mesiacoch či rokoch, to je veľmi dôležité pre dobrý fyzický, emocionálny aj psychologický vývoj dieťaťa. Podporujem tiež návrh alebo návrhy v oblasti odmeňovania a tiež zákazu prepustenia z práce a tak ďalej a tak ďalej. Záverom by som znovu pogratulovala našej kolegyni za jej skutočne veľmi dobrú prácu a ešte raz podporujem všetky návrhy, ktoré tu boli predložené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani Petre. Uh, signora Gotardi. Grazie. Anch'io. Ďakujem pekne. A ja by som rada poďakovala pani Estrele jednak za pracovný dokument, ktorý nám predložila, ako aj za úvodné vystúpenie. Zdieľam úplne jej prístup, tak ako ho predstavila a možnosť, že by sa e, teda začlenili nové perspektívy, pokiaľ ide o rozšírenie materskej dovolenky, rodičovskú e, dovolenku, e, tie aspekty flexibilného pracovného času tak pred ako aj po pôrode. Keď nesmieme zabúdať na požiadavky pracujúcej ženy a aj požiadavky e, po pôrode. A to všetko vyžaduje v nás určité zmeny, na ktoré nesmieme zabúdať. Už nie sme v roku 1992, ubehla istá doba, istý čas. A tieto zmeny nie je nejakým e, krokom či veľkou zmenou, ale je to do, doplnok toho, čo sa už robilo. Ak budeme naďalej vychádza z toho, že treba ochraňovať pracujúcu e, ženu matku, ale treba myslieť aj e, na potreby dieťaťa, na jeho požiadavky, e, vrátanie adoptovaného dieťaťa a nesmieme zabúdať na úlohu otca. Nejde tu o to, že by sme prešli z nejakej ochrany ženy matky na ochranu dieťaťa, ale položiť tieto dve vízie vedľa seba, nejakých spôsobom skoordinovať ochranu matky aj ochranu dieťaťa. A tiež potrieb tohto dieťaťa. Takže úplne súhlasím s tým, čo sa tu doteraz povedalo a to, čo som si mohla v správe prečítať. A na úvod by som hneď povedala možno zo pár poznámok alebo komentárov. V prvom rade myslím si, že mali by sme istým spôsobom začleniť alebo nejakým spôsobom poukázať na kontrast s argumentami Európskej komisie, keď Európska komisia hovorí so svojimi argumentami, že chce teda rozšíriť z tých 14 na 18 týždňov materskú dovolenku, používa konštatácie, ktoré sú podľa mňa veľmi vážne, pretože vychádza z toho, že to predpokladá nejaké absolútne posilnenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom 4 týždne navyše. To je samozrejme pozitívne, ale nezabúdajme, že sú to len 4 týždne. Tam za tie 4 týždne sa nič radikálne nezmení. Takýmto spôsobom, len takýmto spôsobom neposilníme ten vzťah. Ale to, čo je najnebezpečnejšie, v dvoch odsekoch sa hovorí, že toto predlženie materskej dovolenky e, nejakým spôsobom môže priniesť predstavu, že sa to môže absorbovať alebo nejakým spôsobom nahradiť rodičovskou dovolenkou, ale to sú dve rozdielne veci. Materská rodičovská dovolenka, ale e, to znenie textu návrhu Európskej komisie E, nejakým spôsobom naznačuje, že tým, že predlží materskú dovolenku, ako keby e, e, podniky potom mali menšie problémy s tou rodičovskou dovolenkou. Ja si myslím, že by sme mali naznačiť, že tieto argumenty sme zaznamenali a že odmietame tento prístup Európskej komisie. A druhá poznámka súvisí s ochranou zdravia a bezpečnosti pracujúcej ženy. pretože si myslím, že počas tých rokov od roku 92 musíme nejakým spôsobom naznačiť všetky tie e, kroky a postupy, pokroky, ten pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v harmonizácii súkromného a pracovného života, aj v smernici o pracovnom živote a napríklad poukážať aj na tú nočnú prácu žien, aspekty zdravia a bezpečnosti v súvislosti s prácou v noci. Tam je jeden problém. V istých krajinách, kde sa uvažuje o tom, že by sa zakázala práca v noci pre ženy e, v súvislosti s tou materskou dovolenkou a s tehotenstvom Ja si myslím, že tento bod by sme mali prediskutovať. O čo ide predovšetkým? Hlavný cíl je ochraňovať zdravie a bezpečnosť žien a tu by sme sa mali pokúsiť zaviesť také argumenty alebo vlastné návrhy. Mali by sme sa pokúsiť nájsť to, akým spôsobom môžeme prepojiť naše návrhy so smernicou o pracovnom čase. Hlavne keď hovoríme o zákaze práce v noci pre ženy. Ďakujem pekne pani Gotardi, pani Figueredo. Dobrý gada, prezident. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Súhlasím s viacerými bodmi, ktoré sa tu spomenuli, pokiaľ ide o návrh Európskej komisie. Tento návrh sme žiadali už istý čas, pretože e, smernica, ktorá je v platnosti, už funguje viacero rokov, ale je trochu vzdialená od toho, čo je želateľné a čo je potrebné. Na jednej strane preto, e, že my potrebujeme overa širší rámec, oveľa širšiu víziu a preto súhlasím aj s tým, čo povedala kolegyňa Gotardy. Potrebujeme teda novú víziu, nie len pokiaľ ide o obranu práv žien, ale aj pokiaľ ide o obranu práv detí. Preto potrebujeme tú širšiu víziu, ten širší rámec. A to nie len pokiaľ ide o trvanie materskej dovolenky, pokiaľ ide o obdobie dojčenia, pokiaľ ide o podporu flexibilného pracovného času a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj pokiaľ ide o tú rodičovskú dovolenku. Ako som už teda hovorila, oveľa širšiu víziu, víziu pardon, s väčšou a s podrobnou analýzou toho, čo to predpokladá. Potom tu máme problém nesystematického alebo systematického neplnenia e, týchto e, kritérií a práv. Napríklad v Portugalsku e, určité firmy to vôbec neplnia, predovšetkým v sektoroch, kde pracuje veľa žien. Minulý týždeň som bola so ženami, ktoré pracujú v takomto sektore a stiažujú sa na veľký tlak e, zo strany spoločnosti a firiem, dokonca takých, ktoré sú klasifikované, že majú sociálnu zodpovednosť a tlačia dokonca na zníženie alebo teda na to, aby sa znížil počet e, týždňov rodičov, pardon, materskej dovolenky dokonca, aby sa úplne zrušili, alebo dokonca sa tlačí na nich, aby pracovali v noci, nezávislo dokonca na tie, ktoré sú vdovy alebo rozvedené a tak ďalej, hoci nemajú možnosť e, nechať svoje deti s niekým. No a tí predstavitelia firiem im hovoria, no dobre, robte si čo chcete, ale nejakým spôsobom sa zariate, aby ste mohli pracovať. A k tomu dochádza vo veľkých portugalských firmách, napríklad Jumbo táto firma sa klasifikuje ako firma so sociálnou zodpovednosťou. A teda problém je nie len e, zvýšiť alebo rozšíriť tieto práva, ale predovšetkým dosiahnuť a to, aby ľudia tieto práva a povinnosti a firmy aj plnili, aby ich plnili 100%. Verejné orgány, ktoré sú zodpovedné a e, za aplikáciu tejto e, legislatívy zdá sa, ako keby nič nerobili. Preto nestačí len prichádzať s novými návrhmi. Samozrejme je to dôležité, ale opakujem, potrebujeme tiež istým spôsobom skontrolovať, ako sa plnia už existujúce práva. A nie tak, ako sa tomu deje napríklad minulý týždeň, že sa naďalej prijíma to, že sa tieto práva ignorujú. Ďakujem veľmi pekne pani Figueredo. Pani Bauer. Ďakujem pekne. E, príspevky kolegyň ma vyprovokovali, e, aby som sa prihlásila a položila jednu otázku a povedala jednu poznámku E, samozrejme, zvyšovanie práv v tejto oblasti je nevyhnutné. Hovorím to aj, aj s vedomím, že existujú krajiny, kde materská dovolenka je ďaleko vyššia a existujú, existujú e, predpisy o bezpečnosti e, a zdraví pri práci, ktoré E, zakazujú matkám pracovať v noci a mnohé ďalšie. E, to znamená, že nemôžeme sa na toto dívať len ako, ako e, osihotený alebo izolovaný návrh zákona. V oblasti bezpečnosti práce existuje celý rad predpisov, ktoré sa preberajú najčastejšie na, nariadeniami vlády nie, nie e, legislatívou a, a to môže, môže e, nejakým spôsobom aj byť príčinou, že to nie je v, e, v našom horizonte. Vzniká však jedna otázka, kto to zaplatí. Si myslím, že e, na, na akceptáciu takéhoto predpisu túto záležitosť je absolútne jednoznačne potrebné vyjasniť. Keďže sme videli, ako, ako štáty zachraňujú banky. Podľa môjho názoru demografická kríza je prinajmenšom tak vážna vec, ako, ako, ako je kríza finančného systému. To znamená, že v, v, e, e, v citáciách, v odvolávkach sa musíme jednoznačne vyjadriť, že ide o spoločenský problém to znamená, že nie je možné e, zaťažovať najmä malé a stredné podniky e, novými, novými e, povinnosťami, pretože, pretože smernica bude obchádzaná, tak ako pani Figerej hovorila. Na obchádzanie smernice však je potrebná jedna záležitosť. Je potrebné, aby inšpekcia práce mala príslušné E, príslušné kapacity, mala príslušné právomoci a je potrebné podľa môjho názoru e, celá legislatíva v oblasti, v oblasti e, práv žien, práv matiek trpí na to, že veľmi často nie sú spojené so sankciami. Ak sú spojené so sankciami, tak len s individuálnymi. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť náhradu pre ženu, ktorá sa obrátila na súd. Ale tá prax, ktorá je zlá a ktorá e, sa zakladá na nedodržiavaní e, predpisov, e, v zásade môže, môže veselo pokračovať. To znamená, že, že my by sme sa mali zamyslieť nad tým, že pre tých, ktorí obchádzajú, obchádzajú európsku legislatívu, prinajmenšom by sme mali uvažovať o sankciách, ktoré zamedzujú tým podnikateľom, ktorí to robia, e, prístup k európskym fondom. Myslím si, že, tento trend by sme mali nejakým spôsobom, nejakým spôsobom e, tiež mať na zreteli, pretože e, ako ja mám skúsenosť zo svojej predchádzajúcej správy a z z práce e, tohoto výboru počas štyroch rokov je veľmi vážnym problémom, že celá legislatíva, ktorú, s ktorou sa my tu zaoberáme, je málo efektívna práve preto, že chýbajú primerané sankcie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Bauer. Ešte dám slovo e, zástupcom e, Rady a komisie. Za Európsku komisiu je tu pani Daniela Bankier. Nech sa páči, ja vám jej slovo. ďakujem veľmi pekne pani predsedkyňa a ďakujem aj spravodajcom za, a s pani spravodajkyni za veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré tu zazneli. Samozrejme, neviem zatiaľ ešte konečné stanovisko komisie k týmto vyjadreniam k nášmu návrhu, ale dovolte, aby som reagovala aspoň na prvýkrát. Sústredila by som sa na dva body, ktoré sa mi zdajú dôležité prvom rade spravodajkyňa správne zdôraznila, že zodpovednosť otcov v rodine a pri zdieľaní rodinných povinností je aspekt, ktorým sa komisia e, takisto zaoberala a takisto hovorila, že treba nájsť spôsob, zmierenia rodinného a pracovného života a to je niečo, čo sa netýka len žien, ale aj mužov a týka sa to rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. Stále sme tak hovorili a stále sme pracovali aj týmto smerom. A v tomto kontexte by som chcela spomenúť aj konzultácie sociálnych partnerov, ktoré sme začali v oblasti zladenia pracovného a súkromného života, ktoré potom vyústili do rokovaní, e, ktoré prebiehajú medzi európskymi sociálnymi partnermi na tému reformy smernice o rodičovskej dovolenke. Začali sme tieto rokovania na základe článku 138 zmluvy a veľmi zdôrazňujeme tento aspekt povzbudzovania rodič, e, rodičov, otcov k tomu, aby prevzali e, aktívnejšiu úlohu v rodine. Taktiež sme zdôraznili túto otázku zosúladenia vo všeobecnosti, ako aj s dôrazom na úlohu otcov v našom pláne práce, ktorý sme predali, prijali v roku 2006 a ktorý platí až do roku 2010. Takže sme za to, že treba otcov viacej stimulovať, aby sme dostali situáciu, ktorá bude vyváženejšia, kde bude delba práce a úloh v rodinnom živote medzi mužom a ženou rovnoprávnejšia, rovnomernejšia. Vidíme, že návrh na zmenu smernice o materskej dovolenke je len jeden kúsok celého balíka zmien. A tento balík, ktorý sme prijali v oktobri 2008, obsahuje aj správu o zariadeniach pre detskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť barcelonské ciele pretože podľa nás táto infraštruktúra je veľmi dôležitou témou pri e, otázke zosúľaďovania. Potom máme aj e, materiál o, samo, z, z, o ženách SZČO a pomáhajúcich manželských partneroch. A tie rokovania prebiehajú medzi e, sociálnymi partnermi aj o smernici o rodičovskej dovolenke a potom vidíme tu aj otázku adopcie, e, dovolenka pri adopcii, potom zaručená dovolenka pre otcov v kontexte rodičovskej dovolenky. To je niečo, čo by sme my videli radšej ako rodičovskú dovolenku a nie materskú. Materská smernica sa prijala tak povediať pred 15 rokmi a preto vidíme potrebu modernizovať smernicu o materskej dovolenke, ale podľa nás tento nástroj je zameraný najmä na ženy, pretože jeho hlavným účelom je ochrana gravidných žien a žien, ktoré porodili. A Takže my tento nástroj vidíme ako nástroj orientovaný na ženy. A otázka E, rodičovskej dovolenky a dovolenky pre rodinu je ten priestor, kde vidíme možnosť otcovskej dovolenky. Ešte som tu chcela spomenúť jednu vec, ktorá sa objavila v diskusii ja si nemyslím, že my e, meníme alebo miešame rodičovskú a materskú dovolenku. My sme vysvetlili, prečo chceme predlžiť materskú dovolenku zo 14 na 18 týždňov. Jeden e, argument je zdravia a bezpečnosť matiek ako aj to, aby mohli stráviť viac času s deckom, aby mohli dlhšie dojčiť, aby si dokázali vybudovať stabilný vzťah s dieťaťom. Toto považujeme za veľmi dôležité. Štyri týždne navyše nie je dramatická zmena, ale myslíme si, že je to dôležitá zmena, že je to prvý krok správnym smerom. A to, čo hovoríme o rodičovskej dovolenke, je, že nemyslíme si, že by ženy nemali chodiť na rodičovskú dovolenku, ale myslíme si, že 18-týždňové dieťa je dieťa, pre ktoré sa ľahšie hľada primeraná starostlivosť. A preto je pre ženu ľahšie vrátiť sa do práce pri veku 18 týždňov dieťaťa než pri 14 týždňov. Preto sme hovorili o rodičovskej dovolenke. My sme povedali, že po 18 týždňoch sa žene ľahšie nájde opatera pre dieťa a preto by mohla nastúpiť na rodičovskú dovolenku v neskoršej etape života dieťaťa. Toľko som chcela povedať na túto adresu v súčasnosti. Ďakujem spravodajkyni a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami na ten, o tomto návrhu. Ďakujem. Ne, teraz dám slovo e, zástupcovi Európskej komisie. Nech sa páči. Děkuji e, za slovo, paní předsedkyně. Yes. Ďakujem za slovo, pani predsedkynia. Ďakujem pani predsedkynia, ďakujem pani spravodajkyňa za predloženie týchto základných bodov a smerov e, o tejto správe. Musím za radu povedať, že naše diskusie sú v začiatkoch. Ako viete, rokovania na úrovni rady začali už počas francúzského predsedníctva a české predsedníctvo teraz prerokúva tento návrh a pre české predsedníctvo je návrh tejto smernice jednou z priorit v sociálnej oblasti. A my sa budeme týmto návrhom naďalej na úrovni rady zaoberať. Zatiaľ musím povedať, že na úrovni príslušnej pracovnej skupiny sme mali zatiaľ jedno rokovanie a do marcovej rady ministrov budeme mať ešte jedno rokovanie a v súčasnosti sa sústredíme na analýzu tých najdiskutovanejších častí návrhu smernice, respektíve tých bodov návrhov, ktoré vyvolávajú najväčšiu diskusiu medzi členskými štátmi. Takže zatiaľ sme my na úrovni rady previedli, uskutočnili analýzu a diskusiu článku 8 našej pracovnej skupiny. To je práve ten článok, ktorý hovorí o dĺžke materskej dovolenky. Článok 8 je ten hlavný článok, ktorý prináša najvýraznejšie zmeny v porovnaní s existujúcou smernicou 92 lomeno 85. Prebiehajúca diskusia k článku 8, pretože to je to, čo sme riešili na úrovni rady, ukazuje, že názory členských štátov sa líšia. Okrem toho treba zohľadniť aj to, že Vnútroštátna úprava jednotlivých členských štátov je veľmi rozmanitá v tejto oblasti a nie je veľmi jednoduché zosúľadiť pohľady na vec, avšak české predsedníctvo sa bude snažiť v maximálnej možnej miere o to, aby sa pohľady na vec a názory členských štátov zladili tak, aby sme mali konkrétny a hmatateľný výsledok a dospeli, pokiaľ sa dá, ku koncenzu. Ešte chcem povedať, že na marcovú radu ministrov plánujeme diskusiu ministrov a výmenu názorov na túto tému. Predsedníctvo pripraví určité otázky pre ministrov, ktoré budú výsledkom vyjednávania na úrovni rady v pracovnej skupine a politická diskusia ministrov by nám mala ukázať ďalšie smerovanie pri prerokúvaní návrhu smernice na úrovni rady. Samozrejme, že sme pripravení a chceme v tejto veci spolupracovať so spravodajkyňou a Európskym parlamentom, aby sme mohli zblížiť stanoviska rady a parlamentu v tejto problematike. Ďakujem za slovo. zástupcovi rady na našom rokovaní. Ak sa už nikto nehlási do diskusie, dávam slovo našej pani spravodajkyni, aby urobila závery. Nech sa páči, madame Strela. Chcem sa vám poďakovať za vaše príspevky, vyjadrenia, e, vhodné nápady. A mám ešte niekoľko takých záverečných poznámok. Hovoríme tu o smernici a smernica sa musí potom implementovať do vnútroštátneho systému a musí existovať spoločný menovateľ, ktorý sa bude uplatňovať vo všetkých členských štátoch. A toto nebráni, naopak toto ustanovuje, že členské štáty budú mať možnosť prijať prísnejšiu legislatívnu normu, ak takúto normu už mali v svojej vnútroštátnej legislatíve a my vieme, že situácia medzi členskými štátmi je veľmi rôznorodá. A keď tu hovoríme o rôznych ochranných opatreniach, ako aj o rôznych náhradách, tak vieme, že existujú členské štáty, kde máme eh, hranicu minimálne 14 týždňov materskej dovolenke tak ako to bolo v tej smernici 92, ale my máme aj členské štáty, kde majú 50 týždňov a pokiaľ ide o náhrady, tak e, dávky, je to veľmi rôznorodé. Sú členské štáty, kde dostávate 100% priemerného mesačného platu z obdobia pred pôrodom a existujú členské štáty, kde sa určité obdobie platí 100% a potom sú rôzne dávky. Takže ako vidíme, aj tu je situácia veľmi pestrá. A ešte niečo k tomu, čo povedali kolegyne tu v pléne. Mne sa nezdá, že je žiaduce, aby sa materská dovolenka ešte viacej predlžovala. Pretože ak sú ženy veľmi dlho preč z pracoviska, má to na pre ne nepriaznivé dôsledky, má to zlý dopad na ich pracovnú kariéru a okrem toho nevyplývajú z predlženia tohto obdobia nejaké veľké výhody pre dieťa. Áno, prvé mesiace sú dôležité, to je jasné, tu ide samozrejme o vytvorenie citovej väzby medzi matkou a dieťaťom, ale po určitom období tieto výhody už nie sú e, väčšie ako nevýhody. Existujú aj rôzne predsudky a vychádza sa z toho, že je niekedy e, riskantnejšie zamestnať ženu ako muža a ak by boli materské dovolenky priveľmi dlhé, tak táto predstava by sa ešte viacej upevnila a mala by negatívny dopad na ženy. Pokiaľ ide o prácu v noci a nadčasy, tak si myslím, že sa vždy treba pozerať na to individuálne. Treba tu mať určitú pružnosť. To znamená, že ak pracovníčka tu nechce pracovať v noci a nechce mať nadčasy, tak treba tomu vyhovieť. Ale ak je žena toho názoru, že je schopná, že má také podmienky, aby mohla E, dodržať normálnu pracovnú dobu, tak by jej to nemalo byť zakázané, čiže nemalo by sa jej brániť pracovať v noci alebo mať nadčasy. A ešte k situácii, v ktorej sa nachádzame, finančná kríza, hospodárska kríza, to je realita. A to bude samozrejme viesť k tomu, že v niektorých členských štátoch to môže smerovať k odsunutiu zlepšenia situácie rodiny, ale práve v takýchto krízových obdobiach musia byť tí najzraniteľnejší najlepšie chránení. To znamená, že potrebujeme solidaritu. Hovorili sme o tom, potrebujeme aj nárast e, pôrodnosti, pretože vieme, že Európania nemajú tak veľa detí, ako by túžili mať. A to znamená, že netreba nútiť ženy, aby si vybrali medzi e, prácou a, alebo zamestnaním a svojou túžbou byť matkou. Toto nie je argument. Nemôžeme povedať, že sme v kríze a v ekonomike je všetko ťažké a preto nemôžeme zlepšiť e, tieto podmienky. Samozrejme, že potrebujeme aj peniaze od členských štátov, aby sme mohli toto všetko zrealizovať. Pokiaľ ide o príspevky komisia rady, tak sa vám chcem poďakovať a ešte aj povedať nasledovné. Pokiaľ ide o tú koncepciu, ktorá sa za tým skrýva, tak sa treba na toto všetko pozerať takto Existuje materská, otcovská a rodičovská dovolenka a to sú naozaj všetko rôzne pojmy, koncepcie a preto tu je dôležité, aby sme zaviedli rodičovskú dovolenku, aby rodičia, aby matky a otcovia mohli prevzať zodpovednosť od okamžiku narodenia. A treba dať toto právo aj otcovi. Prečo by otec nemal mať takéto právo? Prečo by otec nemal mať to právo sprevádzať dojča už od okamžiku narodenia? Tento víkend som bola v Portugalsku na jednom vypočutí na túto tému a bol tam aj minister práce, ktorý povedal, že keď sa stal prvýkrát otcom, nemohol ísť do práce, mus, pretože chcel byť pri pôrode svojej cére, céry, musel si zobrať tedy na to dovolenku. Odvtedy sa samozrejme veľa zmenilo. To vieme a vieme, že sa zmenili aj potreby rodičov. Rodičia si uvedomujú mnohé veci oveľa hlbšie, silnejšie. A my všetci vieme, že ide aj o blaho dieťaťa, ale aj o blaho rodičov, o zosúladenie pracovného a rodinného a súkromného života mužov a žien. A preto je dôležité, aby sme v tejto smernici e, upravili rodičovské obdobie, pretože je správne, aby otec mal právo na dieťa, ale dieťa má tiež právo na otca. To je správne, aby boli spolu a je dôležité, aby sa vytvorili tieto väzby medzi e, dieťaťom a otcom, pretože väzba medzi matkou a dieťaťom nie je silnejšia ako väzba medzi otcom a dieťaťom a deti by takto mohli si vytvoriť, vybudovať oveľa silnejšie puto s rodičmi, najmä s otcom, keby mohol byť otec s nimi viacej, viac ako matka. A potom sa tu ešte hovorí o ochrane zdravia a bezpečnosti ako o jednom aspekte. Áno, dobre, to je pravda. Existujú e, lekárske štúdie, v ktorých sa hovorí, že, že týchto 6 týždňov po pôrode je potrebných preto, aby sa matka zotavila po pôrode, aby sa jej telo zotavilo po pôrode. V poriadku. A preto tu máme teraz týchto 20 týždňov, dva povinné týždne a dva fakultatívne týždne pre otca k tomu. To je veľmi dôležité, aby sme mohli prekonať predsudky a aby sme mohli aj odstrániť niektoré stereotypy. Ten čas, ktorý strávime s vlastnými deťmi, by mal byť nielen právom ženy, ale aj právom muža. A tu by sa mali zmeniť aj paradigmy, a to na základe našich eh, pozmeňovacích návrhov tejto smernice pretože by mala obsahovať nové pojmy, nové koncepcie a mala byť prispôsobená novej realite, ktorú vidíme v súčasnej spoločnosti. Preto som chcela ešte raz povedať, že treba jasne rozlišovať. A e, preto musíme hovoriť o materskej dovolenke a otcovskej dovolenke, to je základné právo. A potom sú ešte iné formy rodičovskej dovolenky. Toto všetko je veľmi dôležité a musí to byť vybudované tak, aby sa to navzájom doplňalo. Ďakujem vám veľmi pekne a budeme ďalej pracovať na tomto návrhu. pani spravodajkyni za záverečné slovo a chcela by som upozorniť že rokovať o správe diskutovať o správe budeme na našej mimoriadnej schôdzi v štrasburgu. nine marca. ďalším bodom nášho programu je, je diskusia o ďalšej správe Eh, vo výbore je to integrovaný prístup eh, rovnosti medzi mužmi a ženami v práci eh, parlamentných výborov a delegácií. spravodajkyňou k, tomuto, k tejto správe som ja. je to správa ktorá, je už druhou správou ktorú vypracováva náš výbor prvú správu sme vypracovali v roku two thousand and six a e, táto správa e, je naplnením uznesenia ktoré bolo prijaté v roku two thousand and three o integrovanom prístupe rovnosti e, medzi ženami a mužmi v európskom parlamente. pôvodne sa takáto správa mala vypracovávať každý rok ale na základe uznesenia z roku two thousand and six sa táto správa vypracováva dvakrát e, e, počas legislatívneho obdobia. E, ja by som chcela niekoľko poznámok k tejto správe táto správa bola vypracovaná na základe e, dotazníka ktorý bol rozoslaný všetkým parlamentným výborom a všetkým delegáciám. E, v každom výbore parlamentnom a v každej delegácii bol určený jeden poslanec obyčajne je to buď podpredseda výboru v niektorých prípadoch je to predseda výboru ktorý je poverený touto agendou e, integrovaného prístupu v rovnosti medzi E, mužmi a ženami. E, musím povedať že e, všetky výbory všetky výbory 21 výborov dostalo tento dotazník 19 výborov odpovedalo v stanovenom termíne jeden výbor po termíne a z jedného výboru sme odpoveď na dotazník nedostali. E, tento dotazník bol spracovaný a jeho, jeho spracovanie máte uvedené v, e, prílohe správy vo vysvetlivkách jeho podrobnú analýzu. E, ja by som chcela povedať možno niekoľko poznámok, ktoré sú, ktoré sú v tejto situácii podľa mňa dôležité a je to, postavenie výboru pre práva žien a rodovú rovnosť na úrovni e, nášho parlamentu. ja si myslím že táto správa priamo súvisí s postavením nášho výboru. na jednej strane chceme aby každý jeden výbor európskeho parlamentu každá jedna delegácia sa osobitne venovala rovnosti medzi medzi mužmi a ženami dodržiavaniu rovnakých príležitostí stanovili sme na to štruktúru stanovili sme na to podpredsedov ktorí sú za to zodpovední. na druhej strane vidíme že na úrovni európskeho parlamentu eh, eh, sú tendencie aby sa zmenil štatút výboru pre práva žien aby mm, e, výbor pre práva žien bol buď len nejakým transverzálnym konzultačným výborom alebo na druhej strane aby bol výborom ktorý je e, rovnocenný s ostatnými výbormi. ja v obidvoch týchto riešeniach a nielen ja ale e, všetci koordinátori vidíme určité nebezpečenstvo pre postavenie výboru pre práva žien a preto sme opakovane žiadali aby status quo aby tie kompetencie ktoré výbor má boli naďalej e, zachované. E, v tejto správe e, hovorím o tom že vidíme určité zlepšenie prístupu k rovnosti medzi mužmi a ženami jak na personálnom obsadení žien v v, rámci parlamentu. Vieme, že od roku nine eh, sa takmer zdvojnásobil počet žien eh, poslankýň ale napriek tomu musíme povedať že thirty alebo okolo thirty nie je dostatočný eh, počet žien pokiaľ sa týka Eh, účasti na, politike v európskom parlamente a ešte horšia situácia je na úrovni administratívy na úrovni eh, generálnych riaditeľstiev kde eh, toto percento je hlboko pod ten chcem vo svojej správe podporiť aby sekretariáty ktoré majú sledovať sekretariáty jednotlivých výborov a jednotlivých delegácií ktoré by mali sledovať túto politiku boli posilnené a to jak finančne tak aj personálne pretože bez tohto zabezpečenia takúto politiku robiť nemôžeme. a ďalšiu vec ktorú, podotýkam náš európsky parlament by mal byť určitým vzorom aj pre národné parlamenty pokiaľ sa týka politiky rovnosti medzi mužmi a ženami a mali by sme sa snažiť e, tie, tie dobré e, praktiky ktoré sme si osvojili my na úrovni európskeho parlamentu posunúť aj e, na národné parlamenty. skôr ako otvorím diskusiu chcem ešte poďakovať e, e, skupine na najvyššej úrovni pre e, rovnosť a diverzitu a ďakujem veľmi pekne že pani kratsa ako predsedníčka tejto skupiny na najvyššej úrovni je tu teraz prítomná. myslím si že je to také dobré Eh, organické prepojenie medzi, tou politikou eh, vonkajšou európskeho parlamentu a tou vnútornou politikou ktorú vlastne reprezentuje skupina na najvyššej úrovni. Eh, nebudem hovoriť dlhšie v zdôvodnení správy máte presnú analýzu presnú analýzu dotazníkov a keď si to pozriete tak uvidíte ako, celkom presne jednotlivé parlamentné výbory vyšpecifikovali v ktorých oblastiach a v ktorých e, politikách oni robia e, politiku rovnakého prístupu. takisto viaceré výbory majú akčný plán e, na gender mainstreaming Eh, je to, výbor pre zahraničné veci výbor pre obranu regionálny výbor eh, výbor pre, rybolov a takisto vo svojich, eh, vo svojich odpovediach na dotazník dali aj návrhy do budúcnosti čo by sme mali v tejto politike robiť. ja chcem poďakovať hlavne nášmu sekretariátu ktorý napriek vážnym problémom v personálnom obsadení ktoré teraz má venoval tejto správe veľa pozornosti a môžem povedať že táto správa bola náročná hlavne na to administratívne spracovanie všetkých e, odpovedí ktoré sme v dotazníku e, dostali čiže ďakujem veľmi pekne pani svenner aj všetkým ostatným ktorí sa na tejto práci podieľali ďakujem vám za pozornosť a nech sa páči ak e, má niekto e, my sme pozvali ešte chcem povedať že my sme pozvali na zasadnutie nášho výboru teraz e, aj všetkých podpredsedov a predsedov delegácií a výborov ktorí sú, ktorí sú poverení sledovať túto politiku bohužiaľ vieme že momentálne prebiehajú aj ďalšie výbory okrem zástupcu delegácie z kaukazu e, delegácie pre kaukaz nemáme nikoho iného a ja by som jej teraz e, našej kolegyni chcela dať slovo nevidím ju pani, pani grou No? A, a nie... Ah, monsieur. Uh, Madame Kratza d'abord et après vous. Madame Kratza. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ďakujem za udelené slovo. Aj za úvodnú prezentáciu tejto správy. V súčasnosti je skutočne veľmi dôležité o tom hovoriť a musíme tejto problematike venovať pozornosť, ktorú si skutočne zaslúži, aby sme vyhodnotili prácu, ktorú robí tento parlamentný výbor v rovnoprávnosti mužov a žien aj v politikách Európskeho parlamentu a rovnako sa venovať aj výsledkom našej práce, ktorú sme vykonali za posledné roky. Prichádzame do konca nášho legislatívneho obdobia, tak všetci robia bilanciu toho, čo sa dosiahlo za toto obdobie, aby sme videli, aká bude aj nejaká odrazová plocha pre budúce obdobie. E, pani predsedkyne, ja by som rada poukázala na jeden fakt. Správa, ktorú ste nám predniesli a predložili, a dovolte mi, aby som urobila takú krátku odbočku, aby som informovala tých členov tohto parlamentného výboru, lebo tu máme nových členov a tak ďalej. Politika e, rovnosti je veľmi úzko prepojená so začlenením e, tej rodové, toho rodového aspektu do všetkých oblastí a to, akým spôsobom e, funguje tento prístup aj v práci ostatných parlamentných výborov. A to veľmi úzko súvisí aj s prácou tej skupiny na najvyššej úrovni. V tomto rámci a ja mám tú čest, že som predsedkyňou tej skupiny na vysokej úrovni, tak v rámci tomto, aspektu sme, v tomto aspekte sme spolupracovali s týmto parlamentným výborom, s pani Záborskou, aby sme videli, akým spôsobom môžeme využiť prácu parlamentného výboru FAM a aký to môže mať dopad na prácu ostatných parlamentných výborov. V prvom rade ten dotazník jasne poukazuje na to, E, že táto práca nebola dostatočne dobre nejakým spôsobom presunutá alebo prenesená alebo preložená do práce iných parlamentných výborov. E, náš parlamentný výbor potrebuje aj e, viacej personálnych možností pre sekretariát a tak ďalej. Po druhé, tak aby fungoval správny systém našich takých styčných dôstojníkov alebo prepojení, ak chcete. Máme tu napríklad kolegu z delegácie pre Kaukaz. Pani Záborská povedala, že je jeden napríklad parlamentný výbor, ktorý vôbec neodpovedal na dotazník. To znamená, že vôbec nebral do váhy e, alebo ne, neuvedomil, aké je dôležité na tento dotazník odpovedať. A ja si myslím, že je preto dôležité a dúfam, že súhlasíte so mnou, že s vytvorením tejto skupiny na vysokej úrovni sa poukázalo na to, aké je dôležité mať toto prepojenie s ostatnými parlamentnými výbormi, aby ten e, rozmer, ten žendrový rozmer bol začlenený a e, v ostatných parlamentných výboroch. Preto na to poukazujem, pretože E, všetci tu prítomní sme zároveň aj členmi iných parlamentných výborov a nesmieme zabúdať na to a sledovať, ako sa táto politika rozoberá v iných parlamentných výboroch. Musíme skutočne využiť prácu toho, čo sa robí v tomto parlamentnom výbore a takým spôsobom to preniesť, aby to skutočne nie, nie je význam tu nejakým spôsobom meniť kompetencie alebo právomoci tohto parlamentného výboru. Nesmieme zabúdať na jeho špecifiku a naša práca musí pokračovať v tomto zmysle aj iných parlamentných výboroch. To je to, čo som chcela zdôrazniť, pani predsednička. A myslím, že mnohé z nás však uh, uh, sme stálymi členkami tohto parlamentného výboru, prichádzajú aj nové členky. A e, to je veľmi dobrá príležitosť na to, aby sme dosiahli, aby sa vylepšilo postavenie nášho parlamentného výboru v práci iných parlamentných. Ďakujem za slovo aj za vašu prezentáciu. Pani Kraca, nech sa páči, pán kolega. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička, jednak eh, za to, že ste nám zaslali pozvanie predsedom výborov a predsedom delegácií a my samozrejme s veľkou radosťou sme odpovedali eh, z delegácie pre Arménsko, Gruzinsko a Azerbajčan. Včera som mal príležitosť sa pripraviť aj s našou predsedničkou pani Isler Begen a ja sa obávam, že tá naša bilancia, pokiaľ ide o náš parlamentný výbor a delegáciu, je skôr diskrétny, ale nemá to ten negatívny význam. Myslím si, že tá hlavná otázka, pokiaľ ide o delegácie, je vidieť, akým spôsobom začleníme gender mainstreaming do práce delegácií a ako to bude fungovať konkrétne napríklad v pracovných programoch a tak ďalej. Rovnako ako delegácie v istom čase prišli s takýmto úsilím, keď chceli e, začleniť otázku ľudských práv systematicky do svojej práce prostredníctvom špecifického protokolu. Takže je tu pred nami táto výzva, aby sa to stalo skôr akousi konštantov, aby to neboli len nejaké prípady ad hoc, ale aby to bol súčasť každodennej práce, aby tam bol skutočne ten špecifický bod otázky gender mainstreamingu. Aby som bol podrobnejší, tak sa odvolám na niektoré body vašej správy, kde sa správne spomína špecifika každého parlamentného výboru alebo každej delegácie v toho prístupu gender mainstreamingu. A v tej našej delegácii by som spomenul dva body. Včera sme to spomenuli aj s pani Izlar Bega. V tých krajinách, ktorým sa venujeme, tam nominálne počas toho 20. storočia tá e, rovnosť pohlaví nebola riešená, alebo len právnicky. Ale to niekedy zabránilo tomu, aby sa táto otázka dostatočne analyzovala. A ďalší bod, tam máme špecifickú situáciu vojen, konfliktov, konkrétne v Gruzínsku alebo aj potom tých zmrazených konfliktov a to spôsobuje, že sa nevždy o týchto otázkach hovorí vzhľadom na dramatickú situáciu a vzhľadom teda na sociálnu a ekonomickú situáciu v týchto krajinách. Preto hovorím, že tá bilancia je trochu e, diskretná, pretože nikdy sa možno explicitne tieto témy nespomínali, ale vidíme, že v zložení delegácií, aj tých delegácií, ktoré prichádzajú z týchto krajín, tak sú dokonca, to zastúpenie žien je oveľa e, také e, vyššie než napríklad v prípade našich delegácií. A na záver by som skonštatoval, že je tu skutočne záväzok našej delegácie, vychádzajúc z práce parlamentného výboru FAMA, vychádzajúc z práce skupiny na vysokej úrovni, aby sme tento aspekt začlenili stálym každodenným spôsobom do našej práce, do našich schôdzi, aby to bol ako ďalší prvok. Nie, že by to bol nejaký špecifický problém, ktorý sme teraz objavili, ale že je to jednoducho každodenná súčasť našej práce, práce nášho parlamentu. E, ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Pani Gomeš. Dobrý obrigada, Sra. prezident. Um, Uh, Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Eh, Ďakujem za túto správu. To, čo sa týka výboru SEDE, kde som ja zodpovedná za rodové otázky, myslím si, že sme odvedli hodný kus práce, avšak ešte sme ďaleko od toho, čo vlastne potrebujeme. Bezpečnosť a obrana. E, to sa tu práve spomínalo. To je v každom prípade oblasť, kde e, treba zapojiť ženy a nevyhnutne sa na tom podielajú. E, sú mnohé konflikty, e, kde medzi utečencami a vysídlencami sú hlavne ženy a deti. A v moderných konfliktoch sa často používajú ženy priam ako zbraň alebo ako, sú ako hlavnou hlavná obeď, dokonca znásilňovanie sa používa ako jeden z prostriedkov na vedenie vojny. A musíme vytvoriť povedomie aj o tomto. Musíme vytvoriť povedomie u nás, v grémiách európskych inštitúcií. Musíme si uvedomiť tie špecifika, čo sa týka žien a otázok bezpečnosti a obrany. A samozrejme, treba chrániť aj práva žien a musíme byť aktívnymi ochrancami e, práva a bezpečnosti. Došlo tu k dvom dôležitým e, vývojom. Jednak e, vec, ktorá je už trošku viac z minulosti OSN, stanovila, že ide o mierové misie, rokovania a všetko závisí od toho, či sa do toho bude zapájať viac žien. Aj ženy, ktoré sú e, na mieste dotknuté, sa musia viac podielať na riešení. A druhá vec, e, rezolúcia z minulého roku 1820 to sú, to sú zločiny páchané na ženách, sexuálne násilie a tak ďalej. A to je dôležitý aspekt pri tých konfliktoch, ktorými sme, ktorých sme svetkom. U nás vo výbore sme videli, že sú rôzne zlepšenia, napríklad sú tzv. gender focal points, to už eh, sme videli na misii v Kongu, ale nie je tomu vždy tak. Potom je tam Guinea-Bissau, tam bola misia, ale neboli tie gender focal points. A chceli pracovať na reformách v oblasti bezpečnosti. A potom je problém s právami žien, to je jasné. Um, uma atuação uniforme. Penso que a... Takže nie je tu nejaké rovnomerné uplatňovanie všetkých princípov, ale dobre, e, sú tu rôzne zaujímavé aspekty aj v prílohe vašej správy. Napríklad e, je vyjadrenie k zloženiu výborov. U nás v prípade SED máme 20-percentné zastúpenie žien ale to možno nie je najdôležitejší aspekt. V našom, v našom prípade by bolo možno dôležitejšie všimnúť si, že tri koordinátorky z rôznych e, politických skupín sú teda ženy liberáli, ja a zelený Angelika Bea. Takže tri ženy sú tam a to má potom dopad aj na našu každodennú prácu. Okrem toho, samozrejme, je tu ešte veľa práce. Napríklad dnes e, môžem byť tu a za to ďakujem. No a mali by sme potom vypočuť si možno aj ženy z Kosova. A e, pretože tam sa ženy zorganizovali, napríklad aj prostredníctvom UNIFEM. Prednedávnom sme mali misiu CD do Kosova a tam sme hovorili s týmito ženami a ešte stále tam to nie je veľmi uh, mierové. Napriek e, tej misii ILEX chcú ten gender focal point, takže ešte stále zohrávajú takú veľmi uh, malú úlohu a boli sme tam len ženy a mali by sme to teda dať na na európsku agendu k týmto inštitúciám, aby to bol jasný bod programu našej politickej agendy. A ide aj o rozdiely e, alebo to, čo môže zmeniť vyššia účasť žien, aj kvantitatívny príspevok môžu ženy zrealizovať. Takže ostáva ešte veľa práce a my v práci budeme pokračovať. A vždy to bolo veľmi dôležité a bude to veľmi dôležité, aby eh, nad tým eh, dohľadal váš výbor. Uda, teda ešte máme eh, troch záujemcov, čiže by som poprosila, keby sme mohli mm, trošku skrátiť naše príspevky, lebo potom pokračujeme verejným vypočutím. Pani Pleštínska, nech sa páči. či mám dobrý mikrofón. Myslím si, že tá správa je dobrá. Treba oceniť samozrejme vašu prácu. Postup je dobrý, že sa pripravuje podľa dotazníkov. Je tu možno otázka, akú, ako, s akou zodpovednosťou pristupovali jednotlivé výbory k vyplneniu tohto dotazníka E, potom je otázka aké nástroje máme k dispozícii aby sme len o tejto problematike nehovorili ale aby sa naše odporúčania reálne aj naplnili. vidíme že náš výbor vypracuje stanoviská ktoré sú veľmi dobré ale potom jednotlivé gestorské výbory tieto stanoviská nerešpektujú e, ja nehovorím že ju treba rešpektovať na one ale niektoré ich nerešpektujú ani len na ten vieme napríklad podľa skúseností že keď e, chceme aby sa odporúčania naplnili v praxi musia existovať aj nejaké sankcie čiže keď chceme robiť e, výkon trhu tak musia za porušovanie existovať sankcie. aké sankcie neviem či finančné alebo morálne by mali existovať aj na pôde európskeho parlamentu aby jednotlivé výbory k tejto problematike pristupovali zodpovednejšie. ďakujem veľmi pekne pani pleštinskej myslím že ona presne pomenovala ten problém ktorý tu, ktorý tu je. pani prets nech sa páči. Frau Ďakujem, pani predsednička Myslím, že je nesmierne dôležité mať prehľad o vplyve výboru pre práva žien, respektíve našej práce na ostatné výbory práve teraz pred voľbami a vzhľadom na nové obdobie, ktoré začne, je dôležité poukázať na nedostatky, aby potom v tom novom období sa prijali nejaké opatrenia a síce, aby vo vedúcich pozíciách Európskeho parlamentu bolo viac žien a aby bolo viac žien predsedníčiek výborov. To by bol dôležitý krok, to žiadame už roky. Ale na základe takéto správy máme opäť o argument viac v ruke, ktorým môžeme eh, pracovať. No a potom, keď e, tá mužská klika sa opäť presadí, no uvidíme, ale my ženy sa musíme o mnoho viac spojiť, musíme za to bojovať. Robíme správu po správe a žiadame, neustále žiadame a veľa sa nám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Mali sme aj takú tzv. osobu poverenú pre otázky žien, schválili sme to tu vo výbore. A aký je tam vplyv? Čo z toho vzniklo, vystalo? Ako sa tu táto téma žien zapracovala do všetkých ostatných výborov a myslím, že e, tam by sme sa mali e, stretnúť s odpovednými výbormi, pozrieť sa na to, že ako sú angažované, ako sa k tomu stavajú. A myslím si, že môžeme ešte toho veľa urobiť. Mali by sme sa s nimi stretnúť, vypracovať novú stratégiu na ďalšie obdobie prijatie našich správ v ostatných výboroch. Čo sa toho týka, bohužiaľ je to tak, že sú tu určité pravidla hry a nie je možné a nie je potrebné prijať všetko od nás, niečo sa musia vypustiť, e, preto viem, že napríklad v oblasti kultúry, tam som koordinátorka, viem, aké je ťažké e, presadiť niečo aj v tejto oblasti. Jednoducho sú tu aj výbory, ktoré nie sú až také úderné. A keď sa pozrieme na tú štatistiku, z 18 výborov, ktoré tu boli vyhodnocované, 7 má nižší percentuálny podiel než 30%, tak to už je naozaj považlivé. A na tom musíme trvať, aby uh, sa tam trošku viac niečo pohlo, aby sa tie návrhy možno zohľadili predtým, než začne nové obdobie. Ďakujem. Eh, ďakujem veľmi pekne pani Prec, pani Migeles Rámoš Ďakujem pekne, pani V prvom rade sa ospravedlňujem, že som prišla neskoro, ale tento týždeň nie je veľmi jednoduchý. Pre mňa mám nabitý program. Rada by som vám povedala, že správa je vynikajúca a myslím, že je to veľmi dobré východisko na to, aby Európsky parlament sa skutočne zaujímalo túto otázku. Myslím, že výbor pre rybolov, ktorý ja tu zastupujem ako podpredsedkynia v týchto prácach integrovaného prístupu. E, e, myslím si, že si splnil svoje úlohy, e, zaslal všetky informácie, o ktoré bol požiadaný a myslím, že sa to urobilo aj preto, že tá osoba, ktorá je zodpovedná v sekretariate nášho výboru, pani Krespo, ktorá je tu medzi nami, je veľmi zodpovedná a veľmi zodpovedne k tomu pristupuje. Tiež by som dodala, že e, sme sa stretli a je to aj teda v tých našich parlamentných otázkach. E, myslíme, že je nedostatok informácií, pokiaľ ide o ženy a rybolovné aktivity a snažíme sa tento prázdny priestor nejakým spôsobom zaplniť, aby sme mali východisko pre budúce legislatívne obdobie. A musím tiež povedať, že sa hambím e, za ten veľmi nízky pomer žien vo výbore pre rybolov je to len 21,2 Je pravda, že tento nedostatok istým spôsobom vyvažujeme tým, že E, ženy sú zastúpené vo funkciách v predsedníctve, kde máme tri podpredsedkyne a máme tri koordinátorky za politické skupiny. Ale aj tak by som si želala, aby to zloženie nášho parlamentného výboru lepšie odrážalo e, nejakým spôsobom prítomnosť žien. A ešte raz e, vám gratulujem k tejto vynikajúcej správe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Mrs. Hannibal. <clears throat> Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem výboru za to, že pozval Harriet Harman, aby tu vystúpila popoludní. Ona je našou ministerkou pre otázky žien. A ja naozaj chcem poďakovať pani predsedničke za túto správu, ktorá je veľmi dobrá. A myslím, že je škoda, eh, že poukazuje len na to, aká zlá situácia napríklad v Spojenom kráľovstve. My máme o mnoho menej žien v našom parlamente, menej než 20 e, menej než tu. A nič, e, čo by, sa, čo, čo by zlepšilo postavenie žien v parlamente alebo vo výboroch. Takže naozaj vám blahoželám k tejto správe a chcela by som podporiť niektoré z vecí, ktoré tu zazneli. A v každom výbore by mala byť osoba, ktorá ktorá by sa zaoberala práve týmito rodovými otázkami, e, tým, čo výbor robí pre ženy. Myslím si, že to by bolo veľmi dobré. E, možno, že sa tým nedostaneme až tak ďaleko, ako by sme chceli, ale napriek tomu by som to rada podporila. A myslím, že musíme sa aj vrátiť e, do našich politických skupín s ďalšou kampaňou v týchto štruktúrách, pretože to bude veľmi dôležité Ehm, potrebujeme viac kandidátov, koordinátoriek, aby sme teda mm, sa pohli vpred. A takisto je dôležité, aby sme sa pozreli na tú byrokraciu tu a aká je pozícia žien v Európskej komisii. To čiže nie je veľmi dobré, pretože to je všetko súčasť jedného balíka. Ehm, my musíme konať tu v parlamente, ale musíme sa pozrieť aj na ďalšie inštitúcie, s ktorými máme kontakt a Myslím si, že máme pred sebou hodný kus práce a mohli by sme sa k tomu vrátiť aj v budúcnosti, aby sme monitorovali to, čo sa deje. Ďakujem pekne pani Hannibal, pani Petre. Nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedničke. Ja by som vám rada poďakovala a zároveň zagratulovala za vašu prácu len by som dodala niečo k delegácii medzi našim parlamentom a Moldavskou republikou. Ja som členkou tejto delegácie. Ako už viete, predsedničkou tohto, tejto delegácie je žena, čo je pozitívne. A tá téma e, tej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami je vždy prítomná v našich programoch a v našej práce. Napríklad pred dvomi týždňami sa konalo stretnutie, ktoré sa venovalo osihoteným e, deťom e, v Moldavsku, pretože ich rodičia odišli pracovať do zahraničia. Je to veľmi citlivá, veľmi ťažká situácia. Ešte raz by som rada zdôraznila, že naša dele- delegácia sa v tejto záležitosti integrovaného prístupu veľmi vážne zainteresovala a veľmi vážne sa mu venuje. A ďakujem veľmi pekne všetkým kolegyniam, ktoré sa zapojili do diskusie. Určite každú prácu, ktorú robíme, môžeme robiť ešte lepšie a ja si myslím že práve v integrovanom eh, prístupe k rovnosti medzi ženami a mužmi máme v našom parlamente ešte veľké rezervy. Eh, pokiaľ sa týka eh, členstva v jednotlivých výboroch koľko je tam percentuálne žien ja si myslím že to percento je vo väčšine výborov také logické pretože ak máme v európskom parlamente thirty žien to znamená že v priemere v každom výbore je približne thirty žien nemôže byť viacej ak eh, členstvo vo výboroch je limitované čiže tu možno niektoré výbory sú, e, je tá účasť extrémne nízka ale zase v iných výboroch e, je vyššia čiže o čo sa musíme snažiť je o, o vyšší počet e, poslankýň v európskom parlamente. čo mňa mrzí je to čo načrtla pani Pleštínska, a to pomerne nízka akceptácia našich stanovísk ktoré my vypracovávame k jednotlivým správam v, gestorských výboroch. a dokonca musím povedať že sú niektoré výbory kde ani správa ktorá je vypracovaná alebo stanovisko ktoré je vypracované v rámci paragrafu forty seven čiže tzv. posilnenej spolupráce ani tieto stanoviská z výboru pre práva žien nie sú rešpektované tak ako by mali byť rešpektované na základe e, rokovacieho poriadku e, pani prets spomínala e, lepšiu spoluprácu medzi, medzi naším výborom a jednotlivými parlamentnými výbormi. Eh, keby to nebola otvorila tak možno sa ani neposťažujem ale musím povedať že počas eh, tohto obdobia od roku two thousand and six kedy bola vypracovaná prvá eh, hodnotiaca správa som iniciovala niekoľko stretnutí so zástupcami jednotlivých výborov jednotlivých delegácií. bohužiaľ musím povedať že jeden dvaja maximálne traja podpredsedovia alebo predsedovia poverení touto agendou mali záujem inak boli reprezentovaní vždy len svojimi asistentami a myslím si že ten priamy kontakt s kolegami kde môžeme zodpovednejšie aj odbornejšie pristúpiť eh, k tomu, k tomu problému je nepostradateľný a ja verím že že sa aj táto spolupráca v tejto tematike bude v budúcnosti zlepšovať. ďakujem vám veľmi pekne ďakujem hlavne podpredsedom a predsedom povereným touto agendou ktorí odovzdali dotazníky ktorí mali iniciatívne pripomienky ako zlepšiť túto prácu a ja verím že táto správa bude prijatá aj plénom európskeho parlamentu. chcem povedať že pozmeňovacie návrhy k správe je termín seventeen február o twelve hodine na obed seventeen február čiže máme približne týždeň na pozmeňovacie návrhy. hlasovať v našom výbore budeme. thirty one marca a na plenárnom zasadnutí je táto správa programovaná na apríl. two thousand and nine čiže ďakujem veľmi pekne ešte za to čo pošlete za pripomienky ktoré e, za pozmeňovacie návrhy ktoré budeme môcť e, pri hlasovaní zapracovať do tejto správy. a ja sa teším samozrejme na ďalšiu spoluprácu. ďakujem veľmi pekne. skončili sme tú pracovnú časť e, o, mali by sme začať náš e, náš hearing naše verejné vypočutie čiže možno krátko e, organizačné, organizačné veci ktoré k tomu treba za dve tri minúty začneme. ďakujem veľmi pekne.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 vážené kolegyne vážení hostia budeme pokračovať v rokovaní e, nášho výboru a to ako som povedala verejným vypočutím e, na e, tému anonymné pôrody. dovoľte mi hneď v úvode veľmi srdečne privítať našich expertov ďakujem im veľmi pekne že vážili cestu do európskeho parlamentu aby sa podielili s nami o svoje skúsenosti, o svoj názor na anonymné pôrody. E, možno niektorých prekvapilo, že e, náš výbor si vybral práve takúto tému, ale e, je to téma, ktorá sa bezprostredne dotýka žien, aj keď je to téma kontroverzná, nie v každom štáte Európskej únie majú na ňu rovnaký názor Eh, eh, je to, téma, ktorá, alebo je to, eh, legislatívny akt, ktorý by mal dať ženám určitú alternatívu v ich ťažkom položení v ich ťažkom zvládaní situácie že sú tehotné že porodili a vďaka tomuto inštitútu anonymných pôrodov e, ja som presvedčená že sa podarilo zachrániť viacero detí v európskej únii viacero detí ktoré by boli buď potratené alebo deti ktoré by boli bývali v ohrození života alebo usmrtené po pôrode môžeme povedať sme tu dve zo slovenskej republiky u nás táto téma bola aktuálna v roku two thousand and four a bolo to, po nájdení jedného chlapčeka na chodbe jedného zdravotníckeho zariadenia a myslím si že veľmi pružne sme prijali zákon ktorý o utajených pôrodoch aj keď hovorím boli o tom rôzne diskusie nie preto že by niektorí boli proti utajeným pôrodom ale hlavne preto aby tá legislatíva bola urobená komplexne aby nešlo len o záchranu toho života ale aby išlo aj o budúcnosť od toho dieťaťa a budúcnosť aj jeho matky Um, si myslím že, utajené pôrody robia, robia takú jednu časť z e, trojlístka z troch opatrení a to sú e, utajené odloženia detí ktoré takisto treba e, legislatívne ošetriť. na slovensku tieto inkubátory alebo tie miesta kde sa dajú odložiť deti nazývame hniezda záchrany to znamená že tá matka v tom ťažkom, e, v ťažkom položení odloží svoje dieťa na vopred určené miesto to miesto je zabezpečené po technickej stránke po stránke bezpečnosti toho dieťaťa po stránke signalizácie že tam niekto dieťa odložil. potom je to inštitút e, utajených pôrodov o ktorých budeme určite hovoriť viacej a potom je to, e, je to otázka zariadení ktoré tým ženám pomáhajú v období keď sú tehotné. to znamená že, vytvorenie siete zariadení kde tá žena ktorá je tehotná a má problémy je v núdzi sa môže obrátiť kde to dieťa môže donosiť kde ho môže porodiť či už oficiálne alebo prostredníctvom utajeného pôrodu a kde o to dieťa a o tú matku bude aj po pôrode e, postarané. ja si myslím že je dobré že sa táto problematika e, rieši v celej tej e, komplexnosti že sa nezameriavame len, len vyslovene na utajené pôrody a myslím že tie skúsenosti ktoré máme napríklad zo slovenskej republiky za tých päť rokov sú, veľmi dobré a dalo by sa o nich veľmi veľa, hovoriť. ako som už povedala chcem privítať dve naše expertky bohužiaľ naša tretia expertka ktorá bola prihlásená a ktorú myslím že navrhovala pani hiltrud breyer ktorej chcem aj poďakovať touto cestou pretože spoločne s ňou sme dali tento návrh aby táto téma bola diskutovaná v našom výbore. čiže nemecká expertka bohužiaľ nemôže byť dnes medzi nami ale vítam um, naše dve expertky z grécka a z francie a najskôr dám slove pani maratu aliprandi ktorá nám predniesie svoj príspevok. nech sa páči. thank you uh, for inviting me in this uh, uh hearing. it's a very proud uh, Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali na toto vypočutie. Je to veľmi kontroverzná téma, anonimné pôrody sú kontroverzná téma. A e, samozrejme, že e, rodičovstvo e, súvisí s právnymi normami a spoločenskými normami. E, a tieto normy poskytujú aj rôzne riešenia pre neželané tehotenstvo, e, prerušenie tehotenstva a adopciu. Tieto pravidlá sú vždy aplikované podľa pravidla, že mater simper e, es cesta certa est, to znamená, že matka je vždy istá. Všetky zákony vychádzajú z tohto predpokladu. V Grécku nemáme možnosť anonymných pôrodov podľa našeho občianského zákona je povinnosťou priznať narodenie dieťaťa. A toto musí urobiť buď otec dieťaťa, ak existuje lekár, alebo pôrodná babica, alebo ktokoľvek ďalší, to bol prítomný pri pôrode. Toto oznámenie sa musí uskatočniť do 10 dní po pôrode a matka nemá povinnosť e, prihlásiť narodenie dieťaťa. Môže poslať zástupcu, ktorý má príslušné notárske splnomocnenie. Takže v Grécku nie je možné takéto anonymné e, porodenie na rozdiel od mnohých iných krajín v Európskej únii. A opustenie dieťaťa v nemocnici alebo inde sa považuje za, nezákon, za porušenie zákona a je to trestný čin. Proste nedá sa to robiť len tak, že môžete ísť do nemocnice s dieťaťom a nechať ho tam tak, ako sa to stalo v, na Slovensku. V prípade adopcie platí zásada dôvernosti, utajenia. Máme nový zákon, ktorý hovorí, že súhlas rodičov môže nahradiť aj rozhodnutie súdov. To je nový e, e, zákon z roku 2008 Ehm, keď má dieťa 18 e, rokov, môže sa zaujímať o to, kto sú jeho rodičia. Vtedy to už nie je utajené. Medzi Luxemburskom a, Francúzskom, e, a vo Francúzsku je rozdiel medzi biologickým a právnym materstvom. V takomto prípade slobodná žena sa nepovažuje automaticky za matku novonarodeného dieťaťa dokonca v takomto prípade zostane neznáma, aj keď je biologickou matkou. Tento zákon vo Francúzsku sa nazýva Cosmoco XX a je to prípad, keď žena porodí v nemocnici, ale nemusí uvieť svoju identitu. Štát prebere všetky náklady, lekárskú starostlivosť, tak ako sa to robí aj v Rakúsku i keď matky majú 8 týždňov na to, aby sa prihlásili k dieťaťu, skôr než je uvoľnené na adopciu. Čo je pôvodom tohto zákona? Pravdepodobne išlo ochranu žien počas vojny, aby mohli porodiť bezpečí, ale nie je jasné, či cieľom bolo aj napomáhať adopcie. A v súčasnosti E, asi 600 žien vo Francúzsku, 10% z nich sú maloleté, využívajú každý rok toto právo. Je to veľmi nízky počet, samozrejme, je to len 600 žien. V súvis, keď to porovnáme s 10 tisícami, 10 tisíckou v 80. rokoch, pod, na základe poslednej reformy francúzského zákona matka môže osobne potvrdiť, môže dať zapečatenú obálku, ktorá sa odovzdá dieťaťu, keď dovrší dospelosť, ale tá, toto ustanovenie nie je povinné. Nemusíte nechať svoje osobné údaje pre dieťa v tejto obálke. Cieľom je ochraniť matku, ktorá chce byť stále v anonymite a e, nie ochrana dieťaťa, ktoré, chce dosia- ktoré v dospelosti chce poznať svoje, svojich rodičov. V Nemecku takéto zákony nebolo možné presadiť, pretože majú neprelomiteľnú zákonnú väzbu medzi rodičom a dieťaťom. Takisto aj v Švajčiarsku ústava zaruku, zaručuje dieťaťu právo poznať svojich rodičov. Aj v Taliansku občiansky zákon umožňuje anonymné pôrody, ale to nebraní, aby matka alebo dieťa neskôr se, sa hľadali. Taký istý postup je aj v Belgicku, kde môžete porodiť diskrétne, ako sa to tom hovorí, ale neskôr sa môžete potom priznať. Avšak právo žien na anonymný pôrod vyvolalo veľa debat v posledných rokoch v Európe a najmä vo Francúzsku. Existujú takí, ktorí podporujú tento prístup a chcú zachovať zákon, a dokonca ho posilniť, ale okrem toho sú tu aj jeho protivníci, ktorí by chceli zabrániť tomuto, tomuto systému a praxi. Aby ste lepšie chápali túto diskusiu, pres, ukážem vám argumenty oboch strán. Prvý argument je zabrániť odloženiu dieťaťa tým, že by sa e, toto je prístup, ktorý je zo začiatku 20. storočia. Podporcovia anonimného pôvodu hovoria, že je to e, ustanovenie, ktoré neumožňuje adopciu a chráni matku. Takže je tu táto, tento boj. Takže je to veľmi dôležitý argument. Okrem toho, Odloženie dieťaťa mu bráni skorej adopcii v časi, keď mno- počet adoptívnych rodičov rastie a počet voľných detí na adopciu klesa. Deti sa stávajú v tomto kontexte vzácnými. pozitívny aspekt anonimných pôrodov je urýchlenie adopčného postupu, čo je veľmi dôležité a v záujme dieťaťa ale ešte stále nie je jasné, že či tento systém anonymných pôrodov bude viesť by viedol k úplnému odstráneniu, odloženiu detiti. Feministický e, argument je právo vyhnúť sa materstvu. Feministi v druhej polovičke 20. storočia hovorili o tom, že ženy majú právo chrániť svoje telo a že majú právo na svoje rozhodnutie v súkromnom a rodinnom živote. Feministky v tejto debate by chceli zachovať tento systém, nie aby zabránili e, potratom, ale aby sa mohol aby sa dokončila legislatíva o ukončení tehotenstva. V takomto prípade by išlo o predlženie práva dobrovoľného prerušenia Eh, tehotenstva pri takých ženách, ktoré sú už v takom štádiu tehotenstva, že abort nie je možný. Taktiež by to bolo takéto právo pre ženy, ktoré odmietajú materstvo v prípade, že boli napríklad znásilnené. A potom je to aj nový sociologický argument, argumenty, ktoré hovoria o antagonistickom postavení medzi sociálnymi a biologickými aspektami a podporou sociálnych väzieb. Toto stanovisko podporujú Združenia adoptívnych rodičov, ktorí hovoria, že spoločenské väzby sú silnejšie než biologické väzby. V francúzskej intelektuálnej scéne lavicovej či pravicovej je taký postoj, že čokoľvek má korenie v biológii a neskôr sa sociologicky upraví, je dobré. Je to francúzske chápanie občianstva, ktoré vychádza z droit de sol, to znamená správa pôdy, na rozdiel od e, práva krvi. Oponenti anonimných pôrodov sú združení do rôznych združení a, ľudí, a sú to ľudia narodení pod X, ktorí bojujú za zrušenie tohto systému. Majú hlavne psychologické a politické argumenty, pretože hovoria, že ľudským právom je znalosť svojej identity pôvodu a histórie a je to preto aj právom dieťaťa. Potom vo Francúzsko po takejto debate môžeme vidieť, že mnohí z takýchto detí hľadajú svojich rodičov a matky, ktoré odložili deti, tiež ich hľadajú. Takže máme tu takýto trend, ktorý je za zachovanie anonymity, ale vidíme aj súčasný trend, ktorý je za väčšiu otvorenosť. Je to v Nemecku a Spojenom kráľovstve a vidíme mnohé zmeny v sociálnych normách a reprodu- reprodukčnom správaní v Európe. To vidíme zo štatistických a demografických údajov. Údaje pre odloženie sú v súčasnosti oveľa nižšie než v minulosti menej mladých žien, či už maloletých alebo mladých sa stáva matkami. Len jedno z desiatich detí porodila matka pod 20 rokov. Vidíme aj nárast pôrodov mimo manželstva. V roku 2005 35 e, európskych detí sa narodilo mimo formálneho manželského zväzku. V roku 75 to bolo len 8 Vidíme, že e, spolužitie nahradilo manželstvo. Mnohé páry nie sú zosobášené pri narodení prvého dieťaťa. a vidíme, že rodičovstvo a manželstvo strácajú vzájomnú väzbu, vzdialujú sa od seba, takže vidíme, že v Európe dochádza k mnohým zmenám v správaní aj v reprodukčnom správaní. Teraz moje závery chcem povedať, že je veľa dôvodov, ktoré viedli k inštitucionalizácii tajomstva pôrodov. To bolo najmä v 40. a 50. rokov a to teraz v súčasnosti už neplatí. Krajiny, ktoré teraz majú tento systém a nezrušili to, by mali zaviesť povinný postup na strane matky, aby sa zaručilo dieťaťu, že neskôr môže byť informované o svojom pôvode v liste, ktorý dostane, keď dospeje. A samozrejme, že existujú rôzne názory, ktoré sa ťažko zosúľaďujú, rôzne záujmy, ktoré sa ťažko zosúľaďujú. Máme tu právo matky proti právu dieťaťa versus práva rodi- adoptívnych rodičov. Pokiaľ ide o Medzinárodný dohovor práv dieťaťa, tak v tom sa hovorí, že všetky deti musia poznať identitu svojich rodičov a treba to brať vážne, pretože je to v ich záujme. Podľa mňa je to teda takto. Taktiež Irene Terif podporuje v štúdii pluralitu sociálneho a biologického rodičovstva a návrhu je vytvoriť právnu konštrukciu, ktorá uznáva pluriparentalité, to znamená umožňuje otvorenú adopciu. To znamená, že môže tu vzniknúť niekoľko väzieb medzi rôznymi osobami, ktorí, boli, ktorí vykonávali rodičovské funkcie, aj keď neboli zákonnými rodičmi. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne pani maratu pranti za jej príspevok a teraz dám slovo pani marie jose keller. pani keller je predsedkyňou rádu alebo asociácie porodných eh, babíc. Nech sa páči, dávam jej slovo pani predsednička, dámy a páni poslanci. Veľmi srdečne vám ďakujem za pozvanie a dovolte mi najprv, aby som sa predstavila. Som Marie Josef Keller, som predsedníčka Národného rádu porodných babíc a ďakujem vám tiež za to, že ste ma prijali na tomto vypočutí. Eh, je to pre mňa veľká česť aj pre asociáciu, ktorú zastupujem, aby som mohla hovoriť o našich eh, skúsenostiach s anonymnými pôrodmi. A je to téma, ktorú ja, mm, eh, ktorej ja veľmi pripisujem význam, ktorú je blízka môjmu srdcu. Niekoľko slov, kto vlastne sme Naša asociácia kompetentným orgánom pre zápis, registráciu a profesionálne vykonávanie profesie pôrodnej babice ide aj o deontologické záruky vykonávania tejto profesie. E, všetky porodné babice musia byť povinne zaregistrované. Vo Francúzsku ich je približne 20 tisíc je tam tiež oddelenie e, obrany práv a verejného zdravia. Rada by som vám niekoľkými slovami povedala, aká je situácia vo Francúzsku, pokiaľ ide o anonimné pôrody. Pokiaľ ide o anonimné pôrody, Francúzsko je trošku výnimkou v, v Európe vzhľadom na to, že táto praktika má už veľkú tradíciu vo Francúzsku. Je tam skutočne veľmi dlhá tradícia. Už od 17. storočia existoval ten systém odloženia detí, potom anonymné porody alebo utajované porody boli právne upravované už počas revolúcie v roku 1790 3 a potom došlo aj k reforme, ktorá prišla v roku 2002, tá bola tá najdôležitejšia. A ďalšia špecifika je to krajina, ktorá zaručuje matkám tu na, ten najvyšší stupeň ochrany identity. Uvidíme to aj ďalej, a už sa to tu aj spomínalo. A čo je to vlastne anonymný pôrod? Takýto pôrod umožňuje žene, aby mohla teda prekonať tehotenstvo a porodiť, e, či už vo verejnom alebo súkromnom zariadení, či už je slobodná, neslobodná, vydatá e, v zahraničí alebo vo Francúzsku, nemusí uviesť svoju identitu a zároveň dosiahne aj tú za roku, že táto identita nebude zverejnená, ak to ona nepovolí. Aký je cieľ? Máme tam dva ciele. Jednak ochrániť zdravie matku, matky a dieťaťa zabrániť e, potratom, e, zabitiam detí a takému divokému alebo odloženiu na divoku. A tiež zabezpečiť to, aby tehotenstvo a pôrod prebehli skutočne v dobrých zdravotníckých podmienkach tak pre dieťa ako pre matku a zabezpečiť aj tiež fyzickú integritu matky. A aké sú dôsledky pre dieťa jednak? Bude mať rodný list, a toto dieťa sa veľmi rýchlo sa on začnú starať sociálne služby a aby mohlo byť eventuálne adoptované. A matka má obdobie dvoch mesiacov, aby sa mohla rozhodnúť. A po týchto dvoch mesiacoch, ak neodvolá svoje rozhodnutie, tak dieťa sa stáva akýmsi, je pod zárukou štátu a už môže byť dané na adopciu. Ona nebude môcť odvolať toto rozhodnutie. Eh, Segolon Royal v roku 2002, keď bola ministerkou v tejto oblasti, tak 22. Eh, januára 2002 vydala zákon, ktorý bol ratifikovaný celým eh, francúzským parlamentom. A tento zákon bol prijatý v kontexte jednak narastajúcich požiadaviek asociácií detí, ktoré boli porodené takýmto spôsobom a jednak žien a jednak vychádzala aj z medzinárodného dohovoru detských práv, ktorý bol, tento dohovor bol prijatý v rámci OSN v roku 89, e, bol ratifikovaný v 90. roku vo Francúzsku a tento dohovor hovorí, že dieťa, ak je to možné, má právo poznať svoj e, biologický pôvod, teda svojich rodičov. Na základe tejto reformy. Anonymné pôrody sú stále možné, ale v momente pôrodu e, matka m, istým spôsobom je vyzvaná, aby napísala alebo urobila nejaký e, zoznam toho, e, aké je jeho zdravotný stav, jej zdravotný stav, zdravotný stav otca, aké sú, aký je pôvod dieťaťa, aké sú okolnosti tehotenstva a narodenia dieťaťa a tiež sa vyzve matku, aby napísala akýsi list alebo nechala aj nejaký predmet pre svoje dieťa. E, vypracuje sa tiež rodný e, list a bude mať v takej obálke list, ktorý bude opisovať jej identitu. Táto obálka bude zapečatená a tam sa aj špecifikuje napríklad pohlavie, čas, dátum naradenia a tak ďalej. A tento list bude tajomný, bude dôverný, teda pardon, bude dôverný až do toho momentu, ak sa žena rozhodne, e, že aby sa tieto informácie dieťaťu poskytli. E, v roku 2002 vznikol taký orgán vo Francúzsku Národná rada pre prístup k osobným údajom a ona upravuje tieto záležitosti a tam rieši aj vzťahu medzi rodičmi a deťmi a tiež prístupu údajov o anonimných porodoch. Takže ak dieťa chce poznať takéto informácie, musí sa povinne obrátiť na túto inštitúciu CNAOP a oni otvoria mm, jej ako záležitosť tohto dieťaťa. A teraz, aké informácie môže dieťa dostať? Zástupca tejto inštitúcie môže postúpiť informácie, ktoré sú v spise tohto dieťaťa. A veľmi často tieto informácie sú dostačujúce na to, aby dieťa mohlo ďalej v živote pokračovať. Pokiaľ ide o identitu matky je tam viacero možností. Napríklad matka zamietla nechať informácie, to je asi 40 prípadov a vtedy dieťa má prístup len k obsahu spisu, ale ak matka zanechala v tej uzavretej obalke svoju identitu, tak táto inštitúcia diskrétne bude matku kontaktovať a spýta sa jej, či súhlasí s tým, aby E, tento list bol zverejnený a v tom momente matka buď súhlasí alebo nie. A vieme, že približne 40 žien súhlasí s tým, aby boli informácie zverejnené. Takže je to skôr menšina. Úloha pôrodných e, babíc je e, skutočne ústredná práve v tejto otázke anonimných pôrodov. Jednak dávajú užitočné informácie matkám, spolupracujú so sociálnymi a zdravotníckými orgánmi aj s, tým, aj s tou radou cen AOP. Pripravujú ten spis dieťaťa, pripravujú tiež zdravotnícke spisy a dokumentáciu a samozrejme rešpektujú stále anonymitu matky. Psychologická pomoc je veľmi dôležitá, pretože sa musí robiť tak, že sa bude vždy rešpektovať želanie matky. Nikdy nehovoríme o odložení, ale skôr o adopcii dieťaťa. Matka dokonca môže vybrať aj krsné meno. Ak matka odmietne, tak vyberá porodná babica. Matka dokonca má právo e, zažiť určité intimné chvíľky so svojim dieťaťom, vzdať si ho na ruky a tak ďalej. A po porode matka je hospitalizovaná v určitej nemocnici, nie v tej e, ginekologickej, aby nebola v kontakte s inými matkami. A aké sú e, potom výsledky alebo dôsledky? Hovorili ste, máme, máme približne alebo v 70. rokoch bolo 10 tisíc prípadov anonimných pôrodov ročne. V súčasnosti ich máme dokonca 500 tisíc e, z celkového počtu 820 tisíc. Aký je profil pardon, 500 narodení? Ide o veľmi mladé ženy, ktoré majú približne menej ako 25 rokov a majú relatívne zlú ekonomickú situáciu. Potom ide o ženy, ktoré sú väčšinou z tradičných moslimských rodín, ktorí žijú o svojich rodičov a pre tieto rodiny dieťa, ktoré bolo počaté mimo manželstva je ako určitou urážkou cti a mohlo by to mať veľké, znamenať veľké problémy pre matku. Tak v každom prípade trpia veľmi často násilím, eventuálne by mohli byť vyvezené do svojich krajín pôvodu a tam ich prinútia, aby sa vydali, alebo mm, dokonca môžu byť fyzicky ohrozené, alebo dokonca im hrozí smrť. Podľa profesora Anrinioa je to asi 50 e, prípadov anonimných porodov vo veľkých mestách a 30 e, na vidieku. Ide tiež o ženy ktoré mm, žijú v pomerne ťažkých e, ekonomických podmienkách, ale aj v tých, e, nazvime to, rodinách s lepšími príjmami, aj tam sú pod určitým tlakom, pokiaľ ide o ich kariéru a podobne. Sú tam prípady žien, ktoré boli znásilnené alebo ktoré boli obyťami incestu a podobne. Dôvod, ktorý vedie k tomu, aby ženy takto porodili. Ten, tie dôvody sú rôzne. Jednak preto, že nemajú materiálne podmienky na to, aby vychovávali dieťa a myslia si, že dieťaťu takto dávajú lepšiu príležitosť, keď ho dajú na adopciu, alebo e, ženy sa nenachádzajú v takej psychologickej situácii, aby mohli toto dieťa vychovať, napríklad boli znásilnené a podobne. Treba uznať, že tieto ženy, ktoré využívajú anonimný pôrod sa vždy nachádzajú v extrémnej morálnej alebo psychologickej situácii alebo v psycholo- také situácii osamotenia. Ešte k tomu, čo sa deje v Európe. Hoci nie som e, špecialistkou a už sa to tu spomenulo, ale niektoré krajiny už povolujú anonimné pôrody ale len veľmi málo má také legislatívne prostriedky ako napríklad Francúzsko. Označenie mena matky a otca je povinné v mnohých krajinách a tak sa stáva, že do, Francúzsko, do Francúzska prichádza veľa žien z Belgická, Alžírska a tak ďalej, ktoré môžu u nás anonymne porodniť. To je 15 z týchto porodov napríklad v Lille, až 30 anonimných pôrodov pochádza z Belgicka. Krajiny, ktoré umožňujú matkám, aby nezverejnili pri pôrode e, svoje, svoju identitu je Taliansko, Luxembursko, Rakúsko od roku 2001 a Maďarsko. Krajiny, ktoré neumožňujú anonimné pôrody sú Nemecko, Belgicko, Španielsko, Veľká Británia a Švajčiarsko, ale sú tam určité úvahy, napríklad Grécko, tam som všetky necitovala. A niektoré krajiny uvažujú o reformách, kde by e, sa teda zaviedol ten inštitút anonymného pôrodu, napríklad aj v, na Slovensku, v Nemecku a v Belgicku. Hovorili sme teda o tých takých možnostiach v tých krajinách, kde neexistuje anonymný porod, ale je možnosť odložiť to dieťa na Nemecko, Rakúsko, Švajčarsko, Belgicko aj na Slovensku. A princíp e, týchto tých hniezd záchrany je, že je to proste také zariadenie, ktoré je niekde pri nejakom eh, nemocenskom zariadení, je tam elektronický systém, ktorý upozorňuje zdravotnícky personál, ak sa tam nejaké dieťa vyskytuje, ale tieto hniezda nádeje nie sú dostatočným riešením, pretože nie je tam žiadna zároka ani pre dieťa, ani pre matku, že bude mať dostatočné zdravotnícke služby a starostlivosť pred, počas aj po porode. A dieťa, ak aj ostane pri živote, nikdy, e, keď je narodené takýmto spôsobom, nebude poznať svoj pôvod. Na záver by som povedala, pokiaľ ide o tieto anonymné pôrody, Francúzsko je skutočne výnimkou v Európe. Samozrejme je to kontroverzná téma, pretože je na polceste medzi dvomi právami, ktoré sa zdajú nekompatibilné. Je to právo matky a právo dieťaťa poznať svoj pôvod. Pre našu asociáciu my si myslíme, že by sme nemali vstupovať do, tohto, do tejto kontrapozície, ale mali by sme skôr uznať, že v súčasnosti existuje táto realita, realita tých žien, pre ktoré je nemožné vytvoriť si ten citový vzťah k dieťaťu a túto realitu treba brať do úvahy a nejakým spôsobom e, nenadraďovať e, tejto realite zákon. A moja osobná skúsenosť je, že toto právo skutočne umožňuje ochraňovať život matky aj dieťaťa a tieto ženy sú skutočne hlboko nešťastné. Ja som nevidela ani len jednu z nich, že by neplakala v momente po porode, ale chcú e, svojmu gestu dať zmysel, chcú tomuto dieťaťu dať šancu, aby e, si našlo domácnosť, matku, otca a aby malo také materiálne podmienky, aby E, mohlo mať dobrú výchovu alebo oveľa lepšiu výchovu, než e, by ona mala tie možnosti jej poskytnúť. A tu by som povedala, že to môže vyzerať zvláštne, ale anonimné pôrody a následná adopcia môže byť aj istým spôsobom gestom lásky zo strany matky. Ak by ste nás chceli kontaktovať a chceli získať širšie informácie, nech sa páči, to je naša webovská stránka. Um, uh, Ďakujem pekne, pani Keller. Teraz otváram diskusiu. Ak dovolíte, Najprv dám slovo pani Brajer, ktorá bola vlastne aj iniciatorkou tohto verejného vypočutia. Je tu medzi nami, takže nech sa má, či máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj prednášajúcim. Boli to veľmi dobré informatívne príspevky. <clears throat> Myšlienka tohto vypočutia vychádza zo situácie v Nemecku. Vy ste to tiež spomínali, že anonymný pôrod v Nemecku nie je legalizovaný. Hovorili ste o rozdielných právach. E, jednak právo dozvedieť sa o svojom genetickom pôvode, ale je tu aj právo matky a je tu aj ďalšie právo. Samozrejme, že je to ťažké, pretože ak deti neprežijú, nemajú ani právo na genetický pôvod, takže je tu veľký rozpor. A čo ma veľmi šokovalo, bolo to, že lekári v Nemecku povedali, že oni vychádzajú z podobných čísiel, ako mm, sú uvádzané za Francúzsko. Čiže asi 800 pôrodov e, takto e, je, ale z toho e, teda deti sú zabité, pretože ženy mm, nemajú možnosť to dieťa niekam odovzdať. Čiže spomínali ste, že tie hnízda záchrany nie sú uh, riešením, pretože sa ženy boja, že je tam nejaká videokamera, potom sú tam oblasti vidiecké, uh, kde takéto hnízda záchrany neexistujú. A rozhodujúce, čo ste spomínali, je, že žena nemá žiadnu pomoc pri pôrode. Eh, dochádza k obrovskému telesnému poškodeniu, keďže musia rodiť samé v zúfalých podmienkách. A lekári v Nemecku vychádzajú z toho, že e, je podobné teda také e, číslo e, ako, v Neme- ako po Francúzsku, čiže asi 50 detí sa takto nájde, 25 sú deti zabité a 25 je v tom hniezde záchrany a to ostatné je proste jedno veľké neznáme číslo a preto som ja veľkou zástankyňou anonimných pôrodov, pretože si myslím, že práve to právo na život je v rozpore s tým právom e, na genetický pôvod. A ako sa vysporiadať s týmto problémom? Ak to dieťa je mŕtve, tak e, nemôže si vôbec nárokovať sa to právo na mm, genetický pôvod. Takže je tam rozpor v tej nemeckej argumentácii že sa stavia to právo na genetický pôvod nad to právo na život. A to je trošku absurdné. A čo ma veľmi šokovalo, bolo, že tie čísla práve za Francúzsko 50% žien, že je z moslimského prostredia, z moslimských rodín, A podľa mňa je veľmi dobré, že ste na to poukázali, aký problém očakáva tieto ženy. E, často e, je to smrť. A šokuje ma, že e, v 50%, prípad, 50 prípadov tých vražd z, z octí sú práve tieto prípady. Akú možnosť teda vidíte rozbehnúť nejakú európsku iniciatívu za tým účelom, aby sa povedalo, že my chceme mať podobnú situáciu pre ženy v celej Európe a síce, aby právo ženy na zdravie mali sme aj rezolúciu k zdraviu, čiže pasuje to aj k tomuto aspektu, pretože ženám sa berie toto právo na ošetrenie. A druhá otázka. Ja som podobné vypočutie robila v Nemecku a tam bola biskupka eh, Margit Gespajter, ktorá tu dnes bohužiaľ nemôže byť. A ona položila otázku, že ako je mm, mm, ako dochádza vlastne k tomuto eh, spoločenskému pohrdaniu tými ženami, ktoré rodia anonymne. Ako to k tomu dochádza? Či je to spoločensky úplne v poriadku, ak žena má 3, 4, 5 interrupcií, ale žena, ktorá má možno 3, 4 tých anonimných pôrodov alebo dá na adopciu 3, 4, 5 detí, tá je to spoločnosť pohrdá. Čím to je, že je tu takýto dvojitý meter v spoločnosti. Na jednej strane spoločnosť akceptuje tie ženy, ale v tom druhom prípade je tu obrovské pohrdanie ženami, ktoré dali svoje deti na adopciu, alebo ktoré rodili anonymne, alebo dali svoje deti do toho hniezda záchrany. Ako si to vysvetľujete a myslíte si, že... Alebo ako si myslíte, že sa s tým dá vysporiadať? Ďakujem. Eh, ďakujem veľmi pekne pani eh, Brahiera, Frau Gröner. Ja, vielen Dank. Ďakujem Mám len dve také krátke doplňujúce otázky a pripomienky. Mm, je dosť povzbudivé, že keď počujem tie francúzske čísla, tak v konečnom dôsledku tie čísla anonimných pôrodov a mm, zásadne klesli od e, prijatia tohto zákona Myslím, že je to dôležitý signál aj pre ostatné európske krajiny, že čím otvorenejšie je to zaobchádzanie, o to menej tlaku sa vyvíja na ženy a potom sa tá možnosť e, menej využíva, ak som to správne pochopila. Čiže moja otázka, ako, podobne ako ho povedala pani Brajer, e, ako to môžeme napríklad riešiť nejakou iniciatívou, alebo e, čo tak Európska asociácia pôrodných asistentiek, či by to ako organizácia mohla podporiť, môžeme my vás podporiť v tejto práci, aby ste to aj politicky mohli posunúť vpred, pretože e, mne naozaj veľmi ide o to, aby ženy mali menej strachu, aby na ne nebol taký tlak, a myslím, že práve v Nemecku je možnosť e, trošku sa k tomu vrátiť, dopracovať sa k nejakému zlepšeniu, pretože tie e, hniezda záchrany, to je len polka pravdy a je to neuspokojivé. A túto situáciu e, treba zmeniť. Čiže je to len ten polovičný krok a E, pre ženy by pôrod s medicínskym ošetrením v bezpečnom prostredí, e, to by sa mi samozrejme páčilo mnoho viac. Čiže keby sme to mohli podporiť, tak e, nám prosím povedzte, ako môžeme podporiť. Ďakujem pekne, pani Gröner, pani Estrela. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som rada pogratulovala našim hosťom za tieto veľmi zaujímavé príspevky. Ide skutočne o veľmi kontroverznú tému, pretože súvisí so základnými právami, ale myslím si, že je zrejmé, že sú výhody pre ženy aj pre deti, predovšetkým pokiaľ ide o ten nelegálny potrat, pokiaľ ide o tie hniezda záchrany a tak ďalej a tak ďalej. Preto podporuje myšlienku, aby bola legislatívna iniciatíva na európskej úrovni. Ale tiež je potrebné sa pozrieť na mm, rozličné situácie, ktoré zažívame, napríklad situácia po sexuálnom znásilnením, po inceste a tak ďalej. V takýchto prípadoch je, nejaký, je nejaký možnosť, alebo je nejaká možnosť alebo vzťah medzi anonymným pôrodom a zákonom o dobrovoľnom prerušení tehotenstva. Na druhej strane je, tu máme situáciu mnohých mladých žien, dievčat, ktoré sú tehotné. Ja nechápem veľmi ten pojem straty identity dieťaťa navždy. V týchto prípadoch ja si myslím, že, že ako ide čas alebo postupom času Môže sa stať, že matka zmení názor. A to vďaka tomu, že napríklad vyzreje vekom, dospeje. A ak sa teda žena rozhodne zmeniť e, názor, tak tento proces je zdá sa nezvratný a ona vlastne stratila navždy ten kontakt, ten vzťah ja si myslím, že ak prídeme s takýmto legislatívnym návrhom alebo iniciatívou, tak by sme nemali zabúdať na tieto rôzne situácie v prípade uh, dievčat, matiek. Mala by tam byť tá možnosť, že by skutočne v tých uzavretých obálkach boli tie identifikačné údaje, tieto by boli utajované až do e, veku keď bude dieťa plnoleté, lebo aj to dieťa má potom nárok na nejakú identitu. A toto právo by sa malo čím ďalej tým viac ochraňovať, takže treba zosúladiť to právo matky na anonymitu, ak si to želá, ale zároveň treba zaručiť aj právo dieťaťa na identitu. a v prípade mladých matiek mala by byť práve tá možnosť, mala by existovať tá možnosť, že ak neskôr zmenia e, názor, aby, mohlo, aby mohli poskytnúť tie informácie. E, tá situácia vo Francúzsku je veľmi dobrá. Existuje tam tá inštitúcia, ktorá uchováva tie identifikačné údaje, je tam aj tá poradenská, psychologická činnosť a tak ďalej, to je veľmi dôležité, ale dôležité je tiež, aby v budúcnosti, ak bude takáto európska legislatíva, aby brala do úvahy skutočne tie rozdielne situácie žien, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne ja len e, celkom krátku, e, poznámku. E, pani Keller uvádzala zoznamy krajín, v ktorých bol prijatý zákon o anonymných pôrodoch. Chcem jej povedať, že aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike od roku 2004 zákon o anonymných pôrodoch je, prijatý, čiže existuje, je aplikovaný. Ehm, pokiaľ sa týka o, uchovávaní ehm, informácií o matke ehm, v žiadnych oficiálnych dokumentoch meno matky nie je uvádzané to znamená ani v národnom liste ani v matrike ani nikde inde je založená zdravotnícka dokumentácia ktorá je robená alebo ktorá je vypracovaná v prospech toho dieťaťa vzhľadom k tomu že počas života dieťaťa sa môžu objaviť ochorenia ktoré majú dedičný charakter uh, je potrebná e, transplantácia alebo, alebo niečo iné a to dieťa E, ak by tieto údaje neexistovali tak môže byť vo svojom budúcom živote e, poškodené ale všetky tieto informácie sa hneď po prepustení matky zo zdravotníckeho zariadenia odovzdávajú na ministerstvo zdravotníctva kde sú utajene uchovávané a o ich otvorení môže rozhodnúť len súd. E, čiže z akéhokoľvek dôvodu by sa mal sprístupniť eh, prístup k utajeným informáciám musí byť eh, vopred eh, rozhodnutie súdu a to aj v tom prípade ak by sa dieťa v období dospelosti chcelo dozvedieť o svojom pôvode tak takisto to musí byť rozhodnutie súdu nemôže to byť len proste e, nejaké chcenie alebo prianie, e, prianie toho dieťaťa samozrejme aj e, so súhlasom matky a preto je potrebné mať nejaký kontakt na tú matku aby v budúcnosti tá matka mohla byť kontaktovaná. ja môžem povedať že isté skúsenosti s utajenými pôrodmi mám aj ja osobne. na slovensku som členkou správnej rady eh, určitého, určité eh, ustanovizne ktorá pomáha ženám v núdzi eh, a to nielen v prípade tehotenstva ale aj v prípade napríklad domáceho násilia. táto inštitúcia existuje ten rokov a počas trvania tejto inštitúcie sa, sa nám narodilo forty detí a z toho päť detí sa, sa narodilo e, procedúrou utajeného pôrodu a tieto deti boli potom e, poskytnuté k adopcii čiže mám aj tie úplne svoje osobné e, praktické skúsenosti Eh, zostáva nám ešte, čas ja by som chcela poprosiť eh, našich eh, expertov keby boli takí láskaví a odpovedali na otázky ktoré im boli adresované. ďakujem veľmi pekne. pani keller nech sa páči. Euh, pokiaľ ide o ten počet moslimských žien, ktoré rodia anonymne, to nie je 50 žien, ale je to 50 vo veľkých mestách, predovšetkým v parížskej aglomerácii. V zvyšku krajiny by to bolo skôr tých 30 Veľa sa tu tiež hovorilo o, tej, o tom lekalskom dozore alebo dohľade nad týmito ženami. Áno, to je ten dôležitý bod, ktorý treba sledovať a dosiahnuť, pretože žena ktorá je tehotná a ktorá je v takej absolútne uzavretej, zablokovanej situácii, ktorá e, chce ilegálne alebo ilegálne rodí so všetkými rizikami, čo s tým súvisí. Veľmi často ide o veľmi mladé ženy s genitálnymi orgánmi, ktoré ešte nie sú e, dostatočne vyspelé, takže je tam veľké riziko e, krvácania a podobne, takže e, je tu skutočne veľká možnosť poškodenia a je dobré, aby tieto ženy mali možnosť lekárskej starostlivosti a aby mohli porodiť za skutočne normálnych okolností alebo aspoň z hľadiska toho medicínskeho. ten náš rád porodných babíc vo Francúzsku samozrejme môže sa zúčastniť rôznych aktivít a kampaní, aby sa urobila akási propaganda, propaganda takýmto e, porodom, pretože existuje Medzinárodná asociácia pod skratkou EMA, pretože existuje aj Európska asociácia vo Francúzsku a ak by ju podporovali tie európske inštitúcie, mohli by sme ich požiadať o ich stanovisko a skutočne by mohlo možné pracovať aj týmto smerom. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sa tento problém legislatívne vyriešil v Európe. Hoci teda vo Francúzsku máme tých 500 prípadov anonimných pôrodov, ale máme tu 20 až 40, detí, ktoré napriek tomu nájdeme niekde pohodené v odpade a to sú len tie deti, ktoré nájdeme. Nehovoríme o tých, ktoré vôbec nenájdeme. Takže v každom prípade je to ešte veľmi e, veľký dôležitý problém. Oh, merci, merci beaucoup, madame. Ďakujem pekne, pani Keller. Hovorili sme o tom, že počet anonimných pôrodov klesá, ale myslím si, že dôvod je ten, že klesá aj počet tehotenstiev ako takých. Nemyslíte si, že by to bol dôvod? Vo Francúzsku hovorí pani Keller. V súčasnosti eh, je Francúzsko je mm, krajinou s najväčším počtom detí na ženu, 2,2 dieťaťa a mm, rodí sa u nás veľa detí. Je tam viacero okolností, ktoré spôsobujú, že e, ten počet anonimných pôrodov klesá jednak preto, e, že je tu veľká sociálna pomoc pre matky v ťažkostiach, sú tam možnosti pre tie matky, ktoré sú skutočne v ťažkých situácií, že môžu bývať napríklad počas tehotenstva v takých špecifických zariadeniach až do veku jedného roka dieťaťa. Dokonca sa im pomáha nájsť zamestnanie a začleniť sa do odborného profesionálneho života a ďalšie iné možnosti. Takže, ale teraz hovorím predovšetkých o tých ženách, ktoré sú ohrozené fyzicky, e, kde je riziko tých e, vražd zocti, a tam je práve tá možnosť anonymného pôrodu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, teraz pani Jotopoulos. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som tiež poďakovala našim dvom rečničkám eh, za toto významné vypočutie. Poďakovať tiež iniciatorke ja si myslím, že je to veľmi významná otázka. Tak často nás šokuje, keď čítame v novinách príbehy opustených detí alebo e, o krutostiach, ktoré, deti, e, ktoré pardon, matky urobili. A ten francúzsky príklad je veľmi dôležitý. Je to príklad, ktorý by mali nasledovať aj ďalšie európske krajiny a predovšetkým preto, že tehotenstvo a pôrod a ich lekárska starostlivosť je bezplatná. je to skutočne obrovské úsilie, ktoré vyvinulo Francúzsko k človeku, lebo pomôcť človeku sa narodiť tak to je e, niečo veľké. A navyše, keď mu to ponúkneme bezplatne, tak je to skutočná veľká výhoda. Ale ja by som rada vedieť, či to obdobie e, podpory pôrodných e, babic a príprava na pôrod ak teda máme tu to pôsobenie vašej asociácie, tak okolko sa znížil počet anonimných pôrodov? To by bolo zaujímavé vedieť. Ak máte štatistiky napríklad v Nemecku máme informácie o ženách a rodinách, ktoré majú malé deti a ktoré zažívajú e, veľké ťažkosti, majú problémy a tam majú a ak je teda pomoc tých porodných babíc pred pôrodom a po pôrode, napríklad v Nemecku univerzita v Heidelbergu a asociácia porodných babíc v Nemecku je to projekt mm, ministerstva zdravotníctva a my sme medzi skupine 25. marca v Štrásburgu E, predložili ten návrh a ide predovšetkým o to, akým spôsobom môžu tieto porodné babice pomôcť ženám v ťažkých situáciách. A potom ešte ďalšia téma, ak by sme mohli legislatívne pôsobiť na európskej úrovni tejto problematike. Ja si myslím, že by sme s nemali robiť ilúzie na európskej úrovni. Nemôžeme vytvoriť e, zákony, nemáme právny základ. Čo by sme mohli urobiť na európskej úrovni? To sú otázky verejného zdravia. A tam si myslím, že zníženie nákladov na pôrod všade v Európe to je otázka, ktorá by nás mohla znepokojovať v Európe, ale skutočne myslíte, že by sme mohli európsky legislatívne pôsobiť, to je ilúzia. Merci beaucoup, madame, pana... Ďakujem pekne, pani pane Otopoulos, teraz pani Keller. Rada by som odpovedala na túto otázku. Vo Francúzsku to nie sú len pôrodné babice, ktoré sú implikované do toho procesu starostlivosti pri, v prípade anonimných pôrodov. Je to sociálna pomoc dieťaťu a tá inštitúcia Národnej, Národnej rady Ale tie ženy, ktoré sa rozhodnú takto porodiť, môžu, prichádzajú v rôznej situácii tesne pred pôrodom alebo počas tehotenstva. Samozrejme, keď prídu dostatočne skoro, tak e, e, dáme im takú pomoc a poradenstvo, aby sme zabezpečili zdravie dieťa, dieťaťa. Samozrejme, môže im, môžeme im poskytnúť o, tiež aj anonimný porod, ale sú prípady žien, ktoré prídu tesne pred porodom, i hneď porodia a i hneď po porode odídu, pretože sa nachádzajú v takej situácii, napríklad konkrétny príklad pred niekoľkými rokmi, žena zatelefonovala a povedala, e, môžem porodiť cisárským rezom a teda je tu riziko cisárskeho rezu a tak ďalej, ale porodná asistentka povedala, že nie, že to je veľmi nebezpečné, ale e, žena povedala, no dobre, už som dva razy porodila cisárským rezom, mám dve deti, môj manžel ma bije, dokonca ma znásilnil, ja som si neuvedomila, že som bola tehotná, len veľmi nedávno som prišla na to, že som tehotná a nemohla som ani ísť na prerušenie. A nakoniec teda sme ju prijali, urobili sme všetky lekárske testy, skúšky. V piatok večer sme jej urobili cisársky e, res. V sobotu nechala svoje dieťa a v nedelu sa vrátila autom do svojej oblasti, to znamená, neporodila v tej oblasti, kde žila. Takže vidíte, a ako môžu byť rozhodnuté niektoré ženy. Takže v určitom momente, ak si niekto povie, no dobre, budem ilegálne porodím a potom to dieťa zomrie, alebo ja môžem byť prenasledovaná, kto sa potom bude starať o moje ďalšie dve deti, no, tak je tam milión možností, všetko je možné. Uh, merci beaucoup, uh, Anna Marie Pranti, Marato. Uh, eh, just a comment. Eh. Len poznámka Hovorilo sa, že potrat je stigma, ale že porodiť dieťa je e, iné. Umelé prerušenie tehotenstva a pôrod sú dve rôzne veci z ponímania spoločnosťou. Anonymný pôrod pre zúfalú ženu je dobrá alternatíva e, pred opustením dieťaťa, ale súčasne treba rešpektovať aj práva dieťaťa. Treba tu zosúľadiť, zhodnotiť všetky možnosti. To sú práva dieťaťa. Concernant les droits de l'enfant, pokiaľ ide o práva dieťaťa, je pravda, že v tom dohovore je veľmi jasne zapísané, že dieťa má právo na poznanie svojho pôvodu, ale tiež je napísané, že dieťa má právo na ochranu a právo na zdravie. A tu si myslím, že to francúzske riešenie je skutočne také zabezpečiť ochranu matky aj dieťaťa a zabezpečiť zdravotníckú starostlivosť dieťaťu, pretože to, že niekoho necháme, aby ilegálne porodili veľmi mladé ženy, e, tam je veľký počet detí, ktoré zomierajú a to, je, to percento je skutočne veľmi vysoké. Merci, Madame Keller, je pense... Ďakujem, pani Keller. Myslím, že to je rovnaká filozofia, z ktorého vychádzal zákon aj v mojej krajine. do diskusie. E, dovolte mi najskôr e, poďakovať našim dvom expertkám, pani Maratu Alipranti a pani Keller, e, ktoré, ktoré nám predniesli svoje pohľady svoje skúsenosti myslím že tie skúsenosti ktoré sú e, z praktického života sú veľmi veľmi dôležité pretože každý ten jeden osud toho dieťaťa každý jeden osud tej matky je jedinečný a treba k nemu pristupovať e, skutočne so všetkou dôležitosťou a ak je možné zabrániť e, škodám, alebo ak sa to tak dá povedať, škodám na zdraví a už to bolo už na ľudských životoch, tak e, by sme mali, e, by sme mali povzbudiť e, legislatívu v každej jednej svojej krajine, aby upravila tento zvláštny príchod na svet. A hovoriť s našimi národnými parlamentami e, v ktorých kompetencii je upraviť e, túto legislatívu a ja chcem ešte raz poďakovať pani breyer že prišla s touto myšlienkou aby sa aj náš výbor zaoberal e, anonymnými pôrodmi a myslím že to, že to je len jeden kamienok do tej mozaiky všetkých problémov o ktorých sme hovorili na pôde tohto výboru. Ja vám všetkým eh, veľmi srdečne ďakujem za účasť na tejto debate. Končím dopoludnejšie rokovanie nášho výboru. Chcem vás upozorniť, že po obede začíname hlasovaním. O 15. hodine hlasovaním je to hlasovanie pomocou elektronických kariet, čiže by som chcela požiadať aj našich spolupracovníkov politických skupín aby upozornili e, poslancov aby e, si e, priniesli karty. ďakujem veľmi pekne tlmočníkom a prajem všetkým dobrú chuť. ďakujem pekne.